hlasovacia karta sa stala obeťou straty, takže hlasujte, teda chápte môj hlas ako hlas za. Áno, možno krádež identity, možno iný, nikto iný hlasuje vašou kartou. Takže ďalšie hlasovanie vezmeme. Opäť ďalší, ďalšia faktická poznámka, pán Tavares. Ďalšia karta, ktorá nefunguje, ale práve som dostal túto kartu musí tam byť problém so zariadením. Možno vyskúšajte iné zariadenie. Ďakujem v každom prípade. Dúfam, že moja technická rada uľahčí hlasovanie, ale týmto zohľadíme vaše hlasovania v konečnom hlasovaní a budeme to počítať manuálne a bude hlasovanie veľmi tesné. Takže pôjdeme k ďalšiemu hlasovaniu opäť k migrácii CIS 1 na CIS 2. <clears throat> Tentokrát budeme hlasovať o rozhodnutí 2008 lomeno 839. Máme všetci správny dokument, návrh EPP hlasovať en blok. Ostatné skupiny súhlasia? Áno, veľmi dobre. Takže jediné hlasovanie, tí, čo sú za, proti, zdržali sa. Dobre, takže pozmenujúce návrhy sú prijaté. Potom máme Záverečné hlasenie, eh, hlasovanie, to bude elektronické, zahajujem hlasovanie. Hlasovali všetci. Vidím, že prístroj zariadenia pána Tavaresa funguje. Hlasovanie ukončené. Zahla... To je 36 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Aj to je prijaté veľkou väčšinou. Blahoželám spravodajcovi ešte raz. Takže prechádzame k ďalšiemu hlasovaniu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady a tak ďalej o vytvorení migračných siete, migračných styčných dôstojníkov. Spravodajca je pán Mias de Mira. Uh, len aby som bola konkrétna, bola som informovaná, že to je len orientačné hlasovanie v smysle rokovaní, ktoré prebiehajú tak, aby spravodajca vedel, ako môžeme byť najlepšie zastúpení v rokovaniach. Dobre, takže začneme s hlasovaním pozmeňujúcim návrhom 8 zo strany pani Keller. Tí, čo sú za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to zamietnuté, ale preverme si to. Hlasovanie zahájené. Hlasovali všetci? Áno, hlasovanie ukončené. Áno, je to zamietnuté. 21 proti 17 a jeden sa zdržal. Pozmenujúci návrh 9 stiahnutý, desiatka pani Keller, tí, čo sú za, proti zdržali sa rovnaká väčšina to zamietla. Eh, jedenáctka zo strany pani Keller za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 12, pani Keller za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 30 od pani Kijom, tí, čo sú za, kto je za, proti, zdržali sa Chcem si to overiť elektronicky. Pozmeňujúci návrh 13. Zahaj, hlasovanie zahajené. Každý hlasoval. Ukončené. Prijaté dvoma hlasmi, pretože jeden hlas nemá kartu. Pozmenujúci návrh 14 bol stiahnutý, 16, tí, čo sú, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 17, kto je za, proti, zdržali sa. Je to tesné, opäť preverme to elektronicky. Hlasovanie zahájené. Každý hlasoval. Ukončené. To je 22 proti 18, prijaté číslo 15, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti zdržali sa opäť ťažko vidieť. Myslím, že zamietnuté, ale skúsime to elektronicky. Pozmenujúci návrh 18. Zahajené, ukončené. To je jasne zamietnuté. Pozmenujúci návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa. Je to tesné. Prepačte, kolegovia, musím to urobiť elektronicky. Hlasovanie otvorené, ukončené. 22 proti 18, to je prijaté. 19, kto je za, proti, zdržali sa, to je prijaté. 21, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme číslo 20. je prijaté 22 proti 18. 18, to je za, proti, zdržali sa, prijaté 21, za, proti, Zdržali sa. Schválené. Čo som povedal, 21. Áno. 19. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 21. Za. Prepačte, 23 hovorí predsednička. To je za. Proti. Zdržali sa Povedala by som, že je to zamietnuté. Preveríme. Hlasovanie zahájené. Ukončené. To je skutočne zamietnuté aj s hlasom pána Alvara. si návrh 22, to je za. 24, máte pravdu. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 22, kto je za, proti, zdržal sa. Rada by som to preverila, myslím, že je to zamietnuté, ale predsa 22. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 25 bola stiahnutá, 2, to sú úvodné ustanovenia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. štyri. Takže to odpadá. Peťka, veľmi ste bdeli dnes ráno. Takže kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je za, proti, zdržal sa to by som chcela preveriť. Každý hlasoval. Hlasovanie ukončené. t 22 proti 18. Opäť, takže je to prijaté. Pozmenujúci návrh 6, kto je za, proti, držali sa, to je prijaté. Sedmička odpadá. Mám zlý stĺpec. Takže konečné hlasovanie bude, ale nie elektronicky, lebo to je orientačné hlasovanie. Dobre. Tí, ktorí sú za celú správu, kto je proti, zdržali sa, to je prijaté s jedným hlasom proti. Nie je to prijaté, je to potvrdené s jedným hlasom proti. Takže všetko najlepšie nášmu spravodajcovi počas rokovaní. Ďalšie je správa od pána Tavaresa o zriadení spoločného programu presídlenia PEU. E to je správy spravodajcu a tieďových spravodajcov. To bude hlasovanie A, a blok. Je tu jedno, je tam aj príloha, nebudem to čítať. Je to orientácia, tu sa píše orientácia. Nie, potvrdenie confirmation, takže potvrdzujúce hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Jeden sa zdržal, jeden hlas proti, ale konečné hlasovanie bude elektronické. Zahajujem hlasovanie. Hlasovanie ukončené. To je prijaté veľmi veľkou väčšinou plus hlasom pána Alvara 39 proti 1 a 1 proti. Blahoželám pánu Tavaresovi. Takže hlasovací zoznam pre potvrdzujúce hlasovanie sa, to, sa tam teraz píše. Takže nebudem vám to všetko čítať. Takže budeme hlasovať teraz o výsledku orientačného hlasovania. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To je prijaté dvoma hlasmi proti. A teraz konečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie zahájené. Všetci hlasovali, ukončené. To je prijaté 40 proti 2. Blahoželám ešte raz spravodajcovi. Takže prichádzame k hlasovaniu o správe zo strany pani Gal vedľa mňa o pristúpení Európskej únie k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pozmenujúci návrh 1 zo strany Derža. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? To je zamietnuté. To sú pozmenujúce návrhy na troch stranách. Pozmenujúci návrh 2, to je ústný návrh. Môžeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu spolu s ústnym návrhom. Ste za, kto je za? Proti? Zdržali sa? To je prijaté. Ďalší ústny návrh k odseku 2. Ústny návrh od pani Hautala. Niekto proti tomu? Dobre, to je za, proti, zdržal sa. To je prijaté. Návrh 3 od pani Verža. Za, proti, zdržal sa. Povedala by som, že je to zamietnuté, ale preverme si to. Hlasovanie zahájené ukončené. To je skutočne zamietnuté solidnou väčšinou. Návrh 2, kto je za, 4, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 5, spolu s ústnym návrhom, nikto nemá výhrady. Dobre, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Číslo 6 s ústnym návrhom, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh od 7 odpadá, lebo kompromisný návrh odpadol. Návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Preverieme. Dobre, návrh 8. Hlasovanie zahajené. Všetci hlasovali. Ukončené. To je skutočne schválené. 25 k 18. Odpada desiatka. 11. To je za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Návrh 12. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromisný návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 13 a 14 odpadajú, takže kompromisný návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, štvorka, a to neodpadá, takže 18, kto je za, proti, Držali sa prijaté. Kompromisný návrh 4 za, proti prijaté. Návrh 19, nie, to odpadá 21, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa. Rada by som si to preverila. Hlasovanie 23 zahájené, ukončené. 24 a pán Alvaro proti 18. To je schválené 24. Kto je za? Prosím, zdvihnite všetci ruky. Je ťažko vidieť, ak ich nezdvihnete. Veľmi dobre. To je za. Dobre. Zdržali sa. To je prijaté. Návrh 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Povedala by som, že je to schválené, ale preverme si to. Elektronické hlasovanie je zahájené, ukončené. To je skutočne prijaté. 24, 25 až 18 Kompromisný 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 29 s ústnym návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Konečné hlasovanie, to bude elektronické hlasovanie, hlasovanie je zahájené. Všetci hlasovali ukončené. To je 41 a 1 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal. Blahoželám spravodajcovi. Dobre odvedená práca. Nie je to na, obraz, na obrazovkách? Prepačte, tak to prečítam. Takže ďalšie správa pani Papadopoulou o komunitárnom prístupe k prevencii prírodných a e, ľuďmi spôsobených katastrof. Pozmenujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté číslo 2. Môžeme hlasovať v bloku, v celku, kolegovia? Takže tri prvé. Takže hlasujeme 1, potom 2 a 3 a blok. Kto je za, proti, zdržali sa, tie sú schválené. Pôvodný odsek číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa. Niekto spochybňuje hlasovací zoznam svojej skupiny. Zdržali sa. Zdá sa mi, že je to zamietnuté, ale preverme si to, kolegovia. Hlasovanie zahájené. Nie, to je odsek 9. Tam sa hovorí pôvodný text do strany spravodajcu. Odsek 9. Pôvodný text. Všetci hlasovali? Hlasovanie je ukončené. Takže to je 20 za, 17 proti, nikto sa nezdržal. Odsek 11, pôvodný text spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To je prijaté. Skontrolujeme si to elektronicky. Ocek 11. Otváram hlasovanie. Prosím, drahý kolega, mohli by ste hlasovať? Končím hlasovanie. 24 za, 18 proti a je to teda schválené. Máme tu ústny pozmeňovací návrh odseku 12 zo strany EPP. Výhrady? Nie. Takže kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Pani Wikström, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6 v dvoch častiach na žiadosť ALDE. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Takže to ďalšie odpadá, pretože prvá časť odpadla. Musíme hlasovať aj o pôvodnom texte, kto je za. Pôvodný text odseku 15, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. Devina za, proti, zdržali sa, schválené. Desina za, proti, zdržali sa, schválené. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, schválené. Dvanáctka bola stiahnutá záverečné hlasovanie. Elektronickým spôsobom otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 41 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme pani Papadupulu. Myslím, že sme hotoví. Prešli sme všetkými hlasovaniami. Veľmi dobre. Ďakujem kolegovia, kolegyne za vašu pomoc. Sme efektívnejší, ako sme si mysleli. Hey, um, Kolegovia, kolegyne, tým môžeme pristúpiť k ďalšej téme sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detskej pornografie. Každý, kto sa chce porozprávať, prosím, nech odíde z miestnosti. Can we please take our seats and resume the debate and switch... Prosím, vypnime si telefóny a začneme opätovne s rozpravou. Bod 11. Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykoristovanie detí a detskej pornografia. Zrušenie rámcového rozhodnutia 2468. Je to prvá výmena názorov. Spravodajkyňa je pani Angelilis EPP. Je to prvá rozpráva na túto tému. Komisia predložila smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykoristovaniu detí a detskej pornografii. Tento návrh nahrádza návrh rámcového rozhodnutia o rovnakej téme, ktorý spadal do pôvodného tretieho piliera, ktorý už neexistuje podľa Lisabonskej e, zmluvy. Zakladá sa na článku 82 a 83 zmluvy. Je to veľmi citlivá téma, a vyžaduje si sústredenosť zameranie výboru LIBE. Ide o to, aby členské štáty e, zrealizovali aproximáciu práva v tejto oblasti trestného práva. Pani spravodajkyňa, pani Angelili, zástupcovia komisie a rady urobia úvodnú prezentáciu predmetu Najskôr udelím, udelím slovo pani Angelili, spravodajkyni a potom vyzvem komisiu, aby sa vyjadrila a zatiaľ dúfam príde aj zástupca rady, pretože my sme pracovali dnes, hlasovali sme tak rýchlo, že zástupca rady tu ešte nie je. Pani Angelili, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, Máme tu teda návrh e, smernice o sexuálnom zneužívaní detí a sexuálnom vykoristovaní detí a detskej pornografii. Chcem sa najskôr srdečne poďakovať Európskej komisii. Toto poďakovanie nie je iba formálne. Chcem sa poďakovať aj za obsahovú prácu. Komisia pracovala veľmi efektívne a predložila vynikajúci návrh. Tento návrh má nasledovné ciele. Ide o to, aby rámcové rozhodnutie z roku 2004 bolo nahradené. Teraz teda by sme mali vytvoriť nový legislatívny návrh. V tejto novej legislatíve e, by sa mali stanoviť precízne priority. V prvom rade pôjde o to, aby trestné stíhanie e, týchto skutkov sa zlepšilo. No a po druhé ide o to, aby sa zaktualizovala ochrana obetí. Tento návrh má ešte tretiu prioritu a to, aby sa vytvorila širšia stratégia pre prevenciu takýchto trestných činov. A to platí aj pre nelegislatívnu úroveň. No a teraz teda k trestnému stíhaniu. Ide tu o to, že závažné trestné činy sexuálneho vykorisťovania sa e, tu berú ako, ako predmet úpravy a v súčasnosti v existujúcej legislatíve sa toto ešte e, neupravuje. Máme tu aj internetové e, trestné činy s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Aktualizovaná definícia detskej pornografii sa takisto navrhuje. Ide o definíciu, prostredníctvom ktorej sa definuje a zohľadňuje sa závažnosť vykorisťovania detí a maloletých, ktorí sú veľmi citlivými obeťami. Doteraz toto nebolo v návrhu smernice a teraz sú tam precíznejšie ustanovenia a precíznejšie definície, tak aby mohli byť trestne stíhané trestné činy sexuálneho e, vykorisťovania e, v zahraničí, teda aj sexuálna turistika. Pokiaľ ide o rozširovanie detskej pornografie na internete, je to téma, ktorá je samozrejme veľmi citlivá ale ja plne súhlasím s návrhom komisie. Naším zámerom je bojovať na dvoch frontoch. V prvom rade prístup k webovým stránkam by sa mal e, zablokovať k takým stránkam, na ktorých e, je možné nájsť e, detskú pornografiu a rozširovať ju. A po druhé ide o to aby sa úplne rušili webové stránky s detskou pornografiou. Teda e, predpokladá sa tu globálny prístup v boji proti rozširovaniu detskej pornografie na internete. To je zatiaľ všetko, bola to veľmi krátka prezentácia a som presvedčená o tom, že budeme o tejto téme ešte veľa rozprávať a premýšľať. A ešte raz opakujem, že tento návrh je veľmi podrobný a je veľmi aktuálny vzhľadom na súčasnú situáciu. V tomto návrhu boli zohľadnené niektoré nové aspekty a takisto sa domnievam, že tento návrh zohľadňuje záujmy detí a neplnoletých osôb. Som ochotná zohľadniť návrhy kolegyň a kolegov, samozrejme. A takisto ma zaujíma, čo si myslí komisia a aj rada. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz e, vyzývam zástupcu komisie, aby sa ujal slova. Vy budete hovoriť mene komisie, nepoznám ale vaše meno, prosím, uvete vaše meno. Ďakujem veľmi pekne, Reinhard Príbe je moje meno a som riaditeľom pre bezpečnosť na DG e, pre e, vnútro a bezpečnosť. Najskôr sa chcem ospravedlniť výboru, že sme prišli neskoro po začatí tohto bodu. Ak si želáte, dám vám krátke, krátky úvod, vysvetlenie k tomuto návrhu, i keď E, ja som si všimol, že spravodajkyňa má pozitívne stanovisko, ale samozrejme bude užitočné dať ešte nejaké dodatočné vysvetlenia a náš názor, ako sa pozeráme na tento návrh v prepojení na predchádzajúci návrh. Keď e, samozrejme, keď hovoríme o sexuálnom vykoristovaní, zneužívaní detí, hovoríme o veľmi závažnej téme, o deťoch, ktoré sú využívané ako objekt v uspokojovaní sexuálnych potrieb alebo ako obchodný artikel a všetky tieto e, skutky na nich zanechávajú hlboké jazvy. Návrh e, komisie sa orientuje podľa predchádzajúceho návrhu komisie rámcového rozhodnutia k rovnakej téme, ktorý sme predložili v marci minulého roka. Ale keďže vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, predchádzajúci návrh už nie je aktuálny a myšlienka nového návrhu spočíva vlastne v obnovení toho pôvodného návrhu. Nový návrh máte e, pred sebou je zároveň nový aj starý. Starý je preto, lebo do veľkej miery korešponduje s predchádzajúcim minuloročným návrhom tak ako predchádzajúci nový návrh sa orientuje podľa holistického prístupu, čiže trestné stíhanie e, páchateľov, ochrana obetí a predchádzanie trestným činom. A tak ako predchádzajúci návrh zapracované sú tam ustanovenia Rady Európy a sú, je tam aj pridaná hodnota. Boj proti takýmto trestným činom by sa mohol zintenzívniť na viacerých frontoch. V prvom rade v oblasti závažných foriem zneužívania a vykorisťovania detí, ktoré zatiaľ e, nie sú pokryté legislatívou EÚ, čiže tieto skutky by boli kriminalizované. Druhá oblasť internetové prostredie, kde sa objavujú nové formy zneužívania detí, ktoré sú uľahčené používaním internetu, napríklad prehliadanie detskej pornografie bez sťahovania týchto súborov. To by sa stalo trestným činom. Tretia oblasť, trestné stíhanie a vyšetrovanie. Viaceré ustanovenia by sa tam zaviedli, tak aby sme napomohli vyšetrovaniu trestných e, činov a takisto, aby sa mohli odsúdiť páchatelia bez výpovede dieťaťa. Štvrtá oblasť, trestné stíhanie trestných činov, ktoré sú spáchané v zahraničí. Upravili by sme pravidlá jurisdikcie tak, aby sme zabezpečili, aby páchatelia z EÚ boli trestne stíhaní, aj keď svoj kútok spáchali e, v tretej krajine, čiže tzv. sexuálna turistika. Ďalšia oblasť, ochrana obetí, tam by nové ustanovenia zabezpečili, aby zneužívané deti mali e, jednoduchý prístup k právnej pomoci a aby netrpeli tým, že sa budú musieť zúčastniť na E, trestnom konaní. Napríklad počet e, vypočutí by sa obmedzil, e, poskytol by sa právny zástupca na pomoc a tak ďalej. Ďalšia oblasť prevencia. Mali by byť prístupné špeciálne programy a financie pardon, špeciálne programy pre páchateľov, ktoré by zabránili tomu, aby opakovali svoje trestné činy a toto by malo byť implementované v celej EÚ. A potom ďalšie mechanizmy, ktoré by blokovali prístup k stránkam s detskou pornografiou. Tieto stránky sú lokalizované zvyčajne mimo EÚ, ale mali by byť e, v oblasti, nad ktorou majú dohľad naše policajné orgány. Toto sú prvky, pani predsedajúca, ktoré sú jadrovými prvkami nášho návrhu, ktorý obnovuje návrh smernice. A chcel by som spomenúť ešte ďalšie prvky, ktoré podľa mňa sú dôležité, ktoré treba spomenúť, keď sa pozeráme na tento nový návrh smernice. Naším cieľom je mať presnejšiu definíciu pornografie, detskej pornografie a tzv. pornografického e, výkonu a potom minimálne sadzby trestov za 22 trestných činov, teda 5 rôznych úrovní e, trestov v závislosti od závažnosti trestného činu. Chceme mať e, obsiahlejší prístup k odhaľovaniu sexuálneho zneužívania tínedžerov a chceme širšie e, znenie o blokovaní stránok s detskou pornografiou. Chceme zohľadňovať rôzne prístupy v členských štátoch. To blokovanie je považované za doplnkové opatrenie nie ako náhradný, náhradné opatrenie. Myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože keď sme toto prezentovali prvýkrát, vyvolali sme nedorozumenia, čiže nie je to o blokovanie z dôvodu, aby sme blokovali, ale blokovanie internetových stránok preto, lebo ich rušenie nie je často efektívne. Vieme, že zneužívanie detí veľmi mm, sa dotýka našich občanov, je to téma, o ktorú sa zaujímajú ľudia na cezhraničnej úrovni. Mnohé mimovládky aj občianska spoločnosť vítajú tento návrh a podporujú návrh komisie. Uvedomujeme si, že v parlamente sa mnohí e, zaujímajú o ochranu detí. Keď sme predložili tento návrh, komisia pri vypracovávaní bola inšpirovaná uh, odporúčaním parlamentu z februára minulého roka o sexuálnom zneužívaní detí a detskej pornografii. Zoznam prvkov, ktoré eh, identifikoval eh, parlament, môžu byť zapracované do právnej povahy smernice, tak aby sa eh, aproximovali právne ustanovenia jednotlivých členských štátov. Pán pani predsedajúca. Toto bude prvá možnosť pre parlament postupovať ako spoluzákonodarca v oblasti trestného práva. A toto ukáže verejnosti, že trestné právo a ochrana detí je veľmi dôležitou témou. Myslíme si, že nový inštitucionálny rámec povedie e, k zlepšeniu legislatívy. Naši občania očakávajú od EÚ, že e, budú e, tieto deti ochraňovať pred tými najhroznejšími typmi trestných činov. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či je tu už zástupca e, rady a znova neviem jeho meno, ale bohužiaľ zástupca rady ešte neprišiel. Takže mám tu tri žiadosti o slovo pani Wikström, pani Boskurt a tretia rečnička. Pani Wikström, máte slovo? You, Ďakujem, pani predsedajúca. Návrh komisie, ktorý tu dnes máme, je veľmi dôležitý a ja si myslím, že všetci s týmto súhlasia bez ohľadu na príslušnosť k politickej skupine. Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí je veľmi dôležitý pre každého. A toto e, zneužívanie je cezhraničné a preto musíme bojovať cezhranične proti takémuto zločinu. Cezhraničné trestné činy a obchodovanie s ľuďmi si vyžadujú spoluprácu na úrovni EÚ. V tomto prípade sa domnievam, že budeme pracovať efektívnejšie, budeme silnejší, ak združíme svoje síly. V návrhu sú niektoré detaily, ktoré musíme ešte upraviť a domnievam sa, že parlament v dialogu s radou a komisiou určite príspeje k zlepšeniu textu. Napríklad je tam zmetok v otázke, ako E, komisia dokáže, že nepotrebovala externú expertízu, keď zároveň priznáva, že jej chýbajú e, spoľahlivé štatistiky. Toto podľa mňa nedáva zmysel a ja by som si rada vypočula vysvetlenie zo strany komisie. Viem, že mnohí kolegov rozčuluje článok 21, ktorý hovorí o blokovaní webových stránok s detskou pornografiou. Vo viacerých členských štátoch, napríklad vo Švédsku, blokovanie stránok sa už praktizuje, ale na dobrovoľnej úrovni vo forme spolupráce medzi poskytovateľom internetu a políciou. Domnievam sa, že členské štáty by sa mali e, rozhodnúť o opatreniach tejto povahy a že by toto sa nemalo nejako regulovať Tiež by som chcela povedať všeobecnejšiu pripomienku. Je jasné, že väčšina páchateľov sa nenachádza na internete, ale niekde blízko, niekde pri deťoch. Väčšina páchateľov týchto činov sú ľudia, ktorí sú buď e, príslušníci rodiny, alebo e, sú to kňazi, učitelia, dospelí, ktorí majú blízko e, k tomuto dieťaťu, na ktorých sa dieťa obracia, keď potrebuje pomoc. Myslím si, že toto návrh až tak nepokrýva. Čo sa deje v rodine, v dome, blízko dieťaťa. Musíme bojovať samozrejme proti internetovej pornografii, ale musíme bojovať aj v domácnostiach, všade, kde je ťažšie e, vystupovať tieto činy, napríklad rôzne kongregácie a tak ďalej. Kolegovia a kolegyne, veľmi vítam návrh komisie, komisárky Malmštromovej a teším sa na úzku spoluprácu s pani spravodajkyňou Angelili a s tieňovými spravodajcami, aj s radou a komisiou. Pretože chceme samozrejme e, bojovať proti tejto strašnej veci, ktorá ubližuje deťom. Ďakujem. Ďakujem pani Wikström, teraz pani Buskur. Ďakujem pani predsednička. Ja nahrádzam Belgi Cepl, ona je naša tieňová spravodajkyňa a je teraz na ceste do Spojených štátov. Takže preto som tu. Poprvé, naša reakcia na článok 21 návrhu komisie sa týka otázky blokovania alebo odstránenia webových stránok s pornografickým obsahom. My si myslíme, že by sme mali vyslať silný, silný signál, že odstránenie obsahu je naša priorita. Ak sa toto nedá realizovať v blízkej budúcnosti, blokovanie webových stránok možno použiť ako nástroj na prechodné obdobie k otázke prevencie. Myslíme si, že návrh komisie nejde dostatočne do hĺbky. Naša otázka na komisiu je, či mienite, čo chcete urobiť, aby ste predišli sexuálnemu zneužívaniu detí, či by všetky krajiny, všetky krajiny neboli, nemali byť povinné podpísať dohovor OSN o ochrane detí, čo sa týka veku sexuálneho súhlasu. V tomto návrhu to definuje dieťa ako každú osobu pod vek 18 rokov a nakoľko táto formulácia vytvára problémy s otázkou e, sexuálneho veku, teda súhlasu. Čo sa týka tzv. groomingu, teda kontaktovania detí cez internet s cieľom sexuálneho zneužívania. To má byť potrestané. Otázka je, ako má byť tento zámer odhalený, nakoľko sú významné iné spôsoby zistenia kontaktu s, s deťmi s cieľom sexuálneho zneužitia. A posledná otázka sa týka otázky štandardov rôznych eh, trestných činov. Komisia navrhuje konkrétne minimálne štandardy sa pýtame, či sú tieto minimálne štandardy kompatibilné s národným právom, alebo či si vyžadujú ďalšiu harmonizáciu a trvanie času niektorých eh, trestných činov by mohlo byť predlžené alebo zrušené. Aké je stanovisko komisie na túto vec a ako vyzerajú národné pravidlá? Takže to boli naše otázky. Ďakujem. Ďakujem pani Buskort. Ďalší na mojom zoznamu pani Keller. Ďakujem pekne. Myslím, že všetci súhlasíme s cieľom návrhu. Otázka je, ako to urobíme čo najefektívnejšie, najúčinnejšie, aký je najlepší spôsob a takisto, aké vedľajšie účinky má naše rozhodnutie, lebo dobrý zámer nie vždy vedie k dobrým výsledkom alebo činom. A blokovanie alebo filtrovanie prístupu na pornografické stránky podľa mňa nie je najlepšie e, riešenie, lebo blokovanie môže byť veľmi ľahko obídené niekoľkými klikmi a malými vedomostiami o počítaču veľmi ľahko môžete obísť filter a čo je podľa mňa účinnejšie je vymazanie webových stránok, to spomínali niektorí ľudia, webové stránky, kde je trestný čin spáchaný, pretože väčšina pornografických stránok tie sú v rámci škály, kde sa k ním môžeme dostať, buď v rámci Európy alebo v rámci USA, na rozdiel od súčasnej, súčasného názoru, že tieto, k týmto stránkám sa nemôžeme dostať. Takže máme spoluprácu s väčšinou krajín, kde sú tieto stránky umiestnené, takže máme prostriedky, ako e, e, trestne stíhať normálnym spôsobom, ako to robíme. Takže odstranenie stránok je efektívnejšie, lebo odstraníte stránky ako také a nedáte len filter pred ne, ale obsah celej stránky by tam ešte zostal a ešte by bol prístupný. Takže prečo komisia sa nesústredí viac na túto vec? Hovoríte, že členské štáty by mali blokovať stránky a nehovoríte, že by sa mali snažiť ich vymazať. Ďalšia otázka je, kto podľa vás by mal rozhodovať o tom, ktoré stránky budú filtrované a ktoré nie. Pretože myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili citlivosť návrhu, ktorý navrhuje filtrovanie stránok na základe ich obsahu, ak neexistuje nejaké skutočne férové posúdenie. Ďalšia otázka je, vy sa sústredujete v návrhu na deti pod vekom 18 rokov, kde si máme uvedomiť, že vek pre súhlas je oveľa nižší. Existuje sexuálna činnosť e, ľudí pod vekom 18 rokov a nemali by sme to e, kriminalizovať a to sme sa mali poučiť z minulosti. A veľmi súhlasím s pani Wikström, keď hovoríte, že skutočné riziko pre deti je viac ich, v ich prostredí zo strany ľudí, s ktorými sa stýkajú denne. Takže čo chce komisia robiť v tejto veci. To je moja posledná otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Keller, mám tri ďalšie žiadosti o slovo, takže požiadam rečníkov, aby boli struční. Pani Romero. Brevemente, pero, eh, quería... Áno, ďakujem veľmi stručne. Ja by som sa revenovala bodu, to o ktorom hovorila moja predrečníčka, pretože komisia sa vyjadrila k tomu blokovaniu a k vyč, vymazaniu nejaké webovej stránky. Tento rozdiel mi nie je úplne jasný. Čo to znamená, keď sa e, nejaká webová stránka skutočne eliminuje, keď sa zatvorí? A ja si kladiem otázku, prečo to skutočne nie je možné. Po technickej stránke, podľa môjho názoru, je to určite možné. To je jedna vec. Ďalšia téma. Teraz poznámka k údajom. Je absolútne jasné, že nemáme, je, je správne, že nemáme údaje k pornografii, ale keby sme <clears throat> eh, urobili nejaký monitoring napríklad k zneužívaniu nejakú možno, že pozorovateľňu alebo monitorovacie miesto pre zneužívané ženy napríklad, tak e, to by sme mohli zriadiť tak, že by sme zbierali údaje na európskej úrovni, potom aj na našu tému. My potrebujeme štatistiku, keď nemáme spolhalivé štatistiky, tak sa nedostaneme dopredu a nemôžeme sa jednoducho posúvať dopredu a homogenizácia, zjednotenie, to všetko by bolo veľmi dôležité. Tretí bod. Deti, mladiství nejdú na súd, oni nikoho nežalujú. Ako by sa toto dalo lepšie nejakým spôsobom usporiadať? Je to fenomén, ktorý možno, že, s ktorým sa možno, že stretávame v oblasti vzdelávania alebo v rodine. A otázka je, že ako budeme pokračovať s týmto prípadom ďalej, ako sa um, k tomu stavia komisia. Komisia sa v texte odkazuje na jednom mieste na túto tému, ale zdá sa mi, že uh, túto žalobu je potrebné a, a možné teda podať na určitých orgánoch. A zdá sa, že by tu mohol byť nejaký špeciálny mechanizmus, tak aby tá žaloba išla rýchlo, sa uskutočnila rýchlo a bez problémov. Ďakujem pani Papadopolu. Áno, ja s tým 100% súhlasím, že e, tento návrh môžeme 100% podporiť. Áno, my e, stále čítame v novinách a vidíme v televízii, že e, dochádza k sexuálnemu vykoristovaniu aj v rámci cirkevnej e, obce. V katolickej cirkvi bolo mnoho takýchto prípadov a musím povedať, že tu nám, povedzte ste studený pod, keď o tom počujeme, je potrebné, aby sa v obce, aby, aby cerkevné obce teda chránili mladistvých a detí teda v akej spoločnosti musíme my naše deti v akej spoločnosti teda vyrastajú naše deti, predovšetkým, keď e, zneužívajú deti tie organizácie, ktoré ich majú viesť ďalej. V, regi- v jednom regióne v Turecku existuje, um, e, drží teda také mladé dievča, ktorá, ktoré uh, alebo e, mala dievčatá, ktoré boli sexuálne zneužívané v ob, vo svojej obci, v ktorej žili. A toto skutočne vzbudzuje obavy, <clears throat> pretože pokiaľ e, nejaká obec toleruje e, sexuálne, um, sexuálne vykoristovanie mladých dievčat, žiarčok, tak to je skutočne nepríjemné. Sexuálne, pokiaľ niekto sexuálne obťažuje takýchto žiakov, Aha, dokonca otec e, obťažoval, mm, otec obťažoval takéto, e, toto dievča. Je tu mnoho fenomenov, mnoho aspektov, ktoré e, by sme, ktoré by sme sami mali na európskej úrovni venovať a mali by sme takisto zohľadniť, ako by sme deťom, týmto mladistvím mohli nejakým spôsobom spôsobom pomôcť, pretože tie rodinné uh, rodinné vzťahy tu zohrávajú veľkú úlohu. Mali by sme stanoviť nejaké prísnejšie sádzby trestov, mali by sme jednoducho vytvárať určité štatistiky, zohľadniť aj čísla, mali by sme vytvárať dialog, vytvoriť dialog e, s rôznymi spoločenstvami a organizáciami, tak aby sme si usrejmili, ako by sme konkrétne mohli e, postupovať. Ďakujem pekne. Mám ešte dvoch rečníkov na zozname. Ak ešte nikto iný nechce hovoriť, uzatváram tento zoznam pani Blinkevič Čute a potom pán Vos. Ačiū, pone pirmininkė, aš iš tikrųjų pritariu jo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja si myslím, že je dôležité podporiť tento návrh a je dôležité, aby sme rýchlo vyriešili tento problém. V mojej vlastnej e, krajine sú veľké škandály týkajúce sa pedofílie a preto si myslím, že je dôležité, aby táto smernica obsahovala mechanizmus, ktorý by Mm, bol návodom na boj e, proti sexuálnemu zneužívaniu detí v ich prírodzenom prostredí. To sexuálne zneužívanie v rodine, v najbližšom e, prostredí je veľmi, e, veľmi časté, preto vytvorenie takéhoto mechanizmu je, mechanizmu je veľmi dôležité. To je jedna vec. Za druhé, je veľmi dôležité, aby sme vypracovali opatrenia na ochranu dieťaťa ako obete, pretože to dieťa už je obeťou a v rámci dopytovania, v rámci toho e, preskúmavania je vlastne, vyšetrovania je vystavený ďalším psychickým stresom. Za tretie, čo sa týka webových stránok s detskou pornografiou, ja som za to, aby sa tieto webovské stránky e, vymazali. Ja som za to, aby sa to vymazalo a neblokovalo, pretože blokovanie nie je skutočne efektívnym z dlhodobého hľadiska. Za štvrté, prax nám ukazuje, že policajní úradníci neaplikujú e, e, dostatočne stávajúce existujúce normy. Oni nevedia presne, ako by to mohli urobiť. A pri diskusiách o tejto smernici by sme sa mali dotknúť aj tejto témy. Ďakujem pekne, posledný rečník, pán Pos. E, ďakujem, je, dôlež- je dobre, že máme máme túto tému na programe rokovania, je dôležité toto zastaviť a bojovať s tým. Samozrejme, to šírenie je cez internet, ale myslím si, že je potrebné, aby sme vyslali jasný signál a je takmer jedno, či to zablokujeme alebo vymažeme. Je, je to také stupňovanie, samozrejme, ale pre mňa je dôležité, aby sme uh, providerov z týchto webovských stránok nevyviňovali z ich zodpovedností voči, voči ľudstvu a voči ľudskej dôstojnosti. Je dôležité, aby sme si premysleli snáď nejaké e, sádzby trestu v tej, ver, v tej branži reklamy. To funguje, tu je taký určitý e, kódex cti a myslím si, že uh, práve aj tu v internetovej branži by sme o takomto niečo mohli um, rozmýšľať. Samozrejme, potrebujeme inštitúty, ktoré sú praktikovateľné, tak aby sme zistili e, týchto ľudí a možno, neviem, do akej miery je to trestoprávne vôbec presaditeľné, mohli by sme si takisto premyslieť, do akej miery by sa prezeranie takýchto webovských stránok, e, do akej miery by teda podliehalo trestnej sádzbe. Ja viem, že tu sú určite návrhy, ale myslím si, že aj tu by sme mali ísť tak ďaleko, ako sa nám bude dať, aby sme zatvorili e, medzery e, v legislatívnom návrhu, aby e, nemali možnosť takíto ľudia nejakým spôsobom sa vyhnúť trestnoprávnej zodpovednosti a práve pri trestnoprávnych veciach by sme nemali myslieť na tresty odnetia slobody, ale aj ale aj využitie osobného imania na odškodenie obeti. Ďakujem pekne, pán Vos. Chcela by som vyjadrila niekoľko pripomienok predtým, než vyzvem predsedníctvo v osobe pána Molina Kova. Poprvé, veľmi súhlasím s tými kolegami, ktorí hovoria, že stiahnuť stránku, odstradiť stránku, to by mala byť preferovaná možnosť, to by mala byť priorita a čo komisia nevysvetlila, je, prečo uprednostňuje blokovanie stránok. Chcela by som vedieť, ak 50% stránok sú umiestnené v USA, čo nie je Banánová republika, je to náš najbližší spojenec, prečo nie je možné vyvinúť väčší tlak na USA a aby vytvorili si prioritu v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí absolútne tomu nerozumiem. Po druhé, a ja si myslím, že už to vyslovili mnohí kolegovia, technológia nie je riešením. Technológia neochráni naše deti. U väčšiny detí tie sú zneužívané ľuďmi, ktorí sú k ním blízko. To vyslo- to povedalo niekoľko kolegov a som si istá, že mnohí ľudia v tejto miestnosti mali vlastné skúsenosti a neochrání ich technológia. Na to treba myslieť. Musíme sa pozrieť na technologické riešenia, ale nie sú konečnou ochranou proti zneužívaniu. A potom na záver, to je veľmi osobná pripomienka, viac než politická. Vzhľadom na to, že Európska únia má oficiálnu misiu a oficiálne zastúpenie vo Vatikáne, vzhľadom na to, že pán Barozo čoskoro bude mať stretnutie na vysokej úrovni s e, vedúcimi osobnosťami cirkvy, je pre mňa pozoruhodné, že odmieta hovoriť o tejto téme a hovorí, že to nie je kompetencia Európskej únie. My dnes diskutujeme o návrhu zo strany Európskej komisie. Ja si myslím, že to je skutočne veľmi kompetencia Európskej komisie, aby hovorila v mene európskych občanov. Takže to nebola otázka to bola žiadosť, aby ste odozdali tento odkaz pánu Barozovi. Takže potom to by som chcela vyzvať pána Mulino Kobo, aby predložil svoje pripomienky, aby predložil svoju prezentáciu a potom sa vrátime k pani spravodajkyni. Máte slovo, pán Lino Kobo. Muy bien, muchas ah, gracias, ah, señoras y Ďakujem pekne. Vážne dámy a páni poslanci, ja sa vám chcem poďakovať aj za to pozvanie, že som mohol hovoriť o tejto veľmi zaujímavej téme. A chcel by som sa takisto poďakovať e, komisii. Tu sa teraz veľmi intenzívne pracovalo. Mnoho vecí sme si povedali a ten návrh bol e, podporený. Bolo veľmi dobré, že sme mohli o tomto e, diskutovať. Ja sa veľmi teším a chcel by som sa poďakovať aj švédskej a českému predsedníctvu, že sa tento návrh urobil takmer pred rokom. tento návrh bol veľmi um, mal veľmi dobrý e, výsledok a teraz po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy. Na ňom môžeme ešte po technickej stránke pracovať, tak aby sme ho dopracovali do detajlov. My máme dočinenia s deliktami, ktoré sú skutočne strašné. My tu máme delikty voči e, tomu, čo je pre ľudstvo najcenejšie, to sú delikty voči našim deťom dieťa by malo, to by malo byť, e, to by malo byť tvor, ktorý nesmie byť e, ničím dotknutý, musíme ho chrániť a rešpektovať ho. A preto je také veľmi ťažké tieto e, trestné činy vôbec pochopiť. Podľa nášho názoru by takéto trestnoprávne zodpovednosť vôbec ne, o nej by sme nemuseli diskutovať, keby takéto trestné činy neexistovali, ale je to e, niečo, čo musíme urobiť. Vieme, že takéto trestné činy existujú a preto by sme mali upozorniť na to, že rada tých 27 členských štátov a komisia že všet, my všetci chceme týmto návrhom bojovať s takýmito zločinmi. Dobre, v tomto návrhu, um, tento návrh obsahuje rozmanité um, právnické problémy, ktoré um, sa dočetajú napríklad, keď sa hovorí o obraze dieťaťa napríklad, ktoré vôbec neexistuje v rámci e, pornografického materiálu, v ktorom je predmetom, ktorého predmetom je dieťa. V Japonsku napríklad tam sa veľmi často e, zobrazujú e, maloleté deti veľmi explicitne. E, je to, to treba takisto postihovať, alebo nie? To je samozrejme veľmi zaujímavá otázka a je to politická otázka. My si musíme položiť otázku, či toto takisto patrí do detskej pornografie alebo nie. My stále hovoríme, že Samozrejme, existuje aj taká sivá zóna, sú isté hranice medzi trestnými činmi, kde sa tieto hranice prekročia alebo nie. A keď vidíme obrázky nejakých detí, ktoré vlastne neexistujú, pretože pokiaľ sú deti, ktoré skutočne žijú, tak tam je jasné, to sa musí stíhať ale teda ako sa máme správa, správať k takýmto e, prípadom, teda spadá to do detskej pornografie alebo nie. Takže vidíme, že máme tu také hraničné prípady. Čo sa týka trestného, um, trestné sádzby, tak e, komisia rada musia rozhodnúť. Na návrh komisie e, sa potom stanoví, uh, trestná mm, sadzba, ktorá bude akceptovateľná a v praxe to vyzerá tak, že e, tie sankcie vlastne nemajú žiadny dopad, pretože e, vystáva otázka, či e, sa majú určité veci trestať. Um, my tu diskutujeme o sadbe um, za tento trestný čin 10 um, uh, až 12 rokov a potom tam máme nejaké mesačné sadzby. Potom tu je ďalšia otázka, ktorá je veľmi zaujímavá a tá činnosť, ktorá, o ktorej sa tu už hovorilo, ako to vyzerá s ochranou dieťaťa. Je tu, sú tu veľmi rôzne, um, je, tu rôzne, je tu veľmi rôzna úroveň ochrany dieťaťa v rámci 27 uh, členských štátov. Vnímame to jednotné. Sú členské štáty, ktoré majú veľmi nízku úroveň ochrany um, dieťaťa, iné štáty majú 16 až 18 rokov. A pokiaľ máme niekde nižší vek, tak eh, to sú dosť také neflexibilné systémy. To znamená, že v žiadnom e, prípade napríklad e, tu nemôže byť sexuálny styk s takýmto maloletým dieťaťom. V Španielsku máme, myslím, 14 rokov. A čo sa udeje potom v krajinách, kde majú e, vyššiu mieru ochrany, to znamená, vyš, vyššiu, vyšší limit, to znamená, to je 15, 16, 17, 18 rokov aká je tá spoločenská realita. My vieme, že to je veľmi rozličné a vieme, že dokonca mládež s tým rôzne zaobchádza. My vieme, že e, mladí ľudia e, takisto vtedy už začínajú byť sexuálne, sexuálne aktívni, 15-16 roční. Títo sú vlastne podľa legislatívy ešte e, maloletí, Mm, nejaká 15-ročná dievča má možno 17-18 ročného priateľa, ktorí už nespadajú do tejto leho, ochrannej lehoty. Už, no, viete, to sú všetko prípady, s ktorými musíme e, sa vysporiadať a tieto aspekty musia byť detailne zohľadnené a dôležité aby sme to tak spravili. Um, samozrejme, e, ten zákazník, ktorý si prezerá detskú pornografiu, tento musí byť potrestaný. Tu nemáme žiadne pochybnosti, o to nemáme žiadne pochybnosti, pretože um, takýto zákazník detskej pornografie svojim, uh, svojim um, postojom a svojim správaním prispieva k tomu, že, že vlastne podporuje celý tento cyklus. A samozrejme prístup k pornografickým stránkám cez internet tento by mal byť trestne stíhaný. Alebo samozrejme takisto uh, vlastníctvo, vlastníctvo pornografického materiálu. Toto všetko musí byť potrestané podľa nášho názoru. Potom uh, sexuálny turizmus, to je určitá prax, ktorá by mala eh, byť zo strany komisie um, vyničená. Um, s tým chceme bojovať aj zo španielského predsedníctva. Potom mm, zvádzanie maloletých. Eh, to zvádzanie v tej španielčine je to tak zvláštne preložené, ale máme to tu v článku 10 A čo sa týka toho zvyhodňovania, tu sú takisto určité trestné e, sádzby, čo sa týka potom e, predlženia, lehoty, um, e, platnosti. Môžeme, myslím, aj nezletelé dieťa môže oznámiť trestný čin a domáhať sa svojich práv. Toto sú veľmi dôležité opatrenia, ktoré je potrebné zahrnúť do všetkého tohoto. Čo sa týka extrateritoriálneho jurisdikcie, toto je vždy veľmi problémové, pretože musíme tu byť opatrní je potrebné stanoviť e, styčné body s krajinami. Keď e, my e, udelujeme štátnu príslušnosť, štátne občanstvo cudzincom, musíme dbať e, takisto o to, že musíme preveriť, či náhodou nežili v inom členskom štáte alebo v inom štáte, kde sa mohli dopúšťať takéto činnosti a udelenie našej štát, nášho štátneho občanstva by mohla pre nás spôsobiť takisto určité problémy. My musíme postupovať vždy v duchu toho, aby sme pri povoľovaní eh, pobytu alebo štátnej príslušnosti, aby sa sem ľudia nestiahovali zo štátov, kde sa eh, dopúšťajú trestné činnosti a takto sa snažili vyhnúť zodpovednosti. My jednoducho musíme zvážiť všetky faktory a aspekty a dopracovať sa k žiaducemu výsledku. A toto chce komisia doceliť svojim návrhom. Takže je eh, treba skoncovať s bezstresnosťou s v tejto oblasti a musíme zlepšiť jednoducho našu legislatívu. Čo sa týka otázok ochrany maloletých, e, je potrebné toto skutočne starostlivo zvážiť. Sú tu súdne a mimosúdne nástroje a my si myslíme, že rada a parlament o tom budú ešte diskutovať. Čo sa týka internetu, no už to je polemická záležitosť. Najlepším riešením by bolo absolútne zrušenie týchto stránok, ale ako to urobiť, keď sa tieto stránky keď sú tieto stránky uložené v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Možno by sme mohli pri najmenšom sa dohodnúť na opatrenia, na opatrenia ako zablokovať a potom sa snažiť, pokiaľ budú zablokované, sa snažiť zrušiť. Uh, z tejto stránky v rámci spolupráce s týmito tretimi krajinami eh, na serveroch, v ktorých sú tie stránky uložené. Je to veľmi ťažké a preto je možno potrebné skombinovať tieto dve opatrenia. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem za pozornosť. Um... Ďakujem pekne. A teraz požiadam spravodajcu, ktorý nemá ľahkú úlohu, aby uzavrel túto prvú debatu o spravodajkyňu. Grazie, Ringrazio la commissione, il consiglio e tutti... Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem aj komisii, um, že sa vyjadruje na túto tému. Ja som si všetko zaznamenala, čo sa tu povedalo a možno by bolo celkom dobré, keby sme mali takéto zasadnutie aj s tieňovými spravodávcami, tak aby sa o tejto téme mohlo diskutovať aby sa o týchto početných eh, detailoch mohlo hovoriť, ktoré, o ktorých sa tu diskutuje a potom by sme mohli vo výboru o tom diskutovať. Ja by som eh, teraz nechcel sa dotýkať jednotlivých aspektov, pretože to bola veľmi bohatá diskusia. A pokiaľ by sme eh, to e, sa chceli e, venovať jednotlivým aspektom, takže na to potrebovala veľmi dlho. Ďakujem veľmi pekne, Angelili. Vezmeme do úvahy to, čo povedali tieňoví spravodajcovia. Ukončili sme bod 11, pristúpime k 12. Ochrana základných práv v EÚ. Je to výročná správa o ktorej sa intenzívne vždy e, debatuje, veľmi emotívne, vášnivo. Je to vec, ktorá sa týka priamo srdca Európskej únie a preto hneď dám slovo spravodajkyni pani Gál. Ďakujem pani predsedajúca. E, všetci vieme, že toto nie je ľahká téma, nie je ľahké nájsť dobrý kompromis o tejto správe. Videli sme to minulý rok a v konečnom dôsledku minulý rok nakoniec tá správa bola dobrá, i keď s mnohými rozprávami. Tento rok je to všetko zaujímavejšie a dôležitejšie, pretože sa nachádzame v novej e, situácii, pokiaľ ide o ochranu základných práv v EÚ. Po decembri 2009 už máme záväznú chartu EÚ. Môžeme povedať, že táto charta je jednou z najmodernejších kodifikácií základných práv na svete. Myslím si, že tento rok musíme ešte viac zdôrazniť to, čo sa e, práve pripravuje, aká legislatíva sa pripravuje a musíme sa zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti ochrany základných práv s novými nástrojmi. Komisárka Redingová veľmi dobre povedala, že e, táto charta je niečo podobné ako vytvorenie jednotného trhu. Ak je to tak, musíme naozaj zistiť, ako nové inštitúcie, nové mechanizmy a štruktúry využiť čo najlepšie pre občana. Ako s nimi pracovať? Máme teda záväznú chartu. Poprvýkrát máme komisára pre základné práva, komisárku, ktorá e, slúbila, že bude pravidelne predkladať správu o dodržiavaní tejto charty. Máme agentúru pre základné práva, ktorá podáva správy o stave týchto práv v EÚ. No a pripravuje sa občianska iniciatíva, ktorá bude veľmi dôležitým mechanizmom v tejto oblasti. No a okrem toho ešte sa pripravuje zasadnutie k dohovoru a na základe tohto všetkého sa domnievam, že tieto mechanizmy vytvárajú možnosť zaujať nový prístup Prešla som si predchádzajúce správy viackrát a myslím si, že predchádzajúca minulá správa ešte stále platí, ale navrhujem a pritom vás aj žiadam o spoluprácu a o radu. Navrhujem, aby sme vytvorili nový prístup a aby sme sa zamerali na tieto otázky tento raz z iného hľadiska. Doteraz sme mali vertikálny prístup a tento rok, keďže sa všetky tieto zmeny pripravujú a máme nové inštitúcie, navrhujem horizontálny prístup pre tento rok. O minútku to konkrétnejšie vysvetlím. musíme vysvetliť a stanoviť, ako by mali e, vyzerať budúce správy, pretože z toho, čo vieme, budeme mať pravidelnú správu od komisára pre základné, základné práva, máme rámec agentúry pre základné práva a uvidíme, Mali by sme preskúmať, ako prepojiť tieto mechanizmy, aby vznikla situácia, ktorá by bola prospešnejšia pre všetkých, ktorí žijú v EÚ. V tejto správe by som sa chcela zamerať na príležitosti, možnosti prejsť mechanizmy a Mali by sme si povedať, čo očakávame od týchto mechanizmov a inštitúcií. Mali by sme diskutovať o spolupráci medzi inštitúciami EÚ, teda s komisárom a agentúrou a občianskými iniciatívami a mimovládkami. Pretože to bude dôležité v budúcich rokoch. Mali by sme zistiť, ako podporiť lepšiu spoluprácu medzi európskou a národnou úrovňou a mali by sme diskutovať o spolupráci a ďalšej dynamike v našich vzťahoch e, s medzinárodnými inštitúciami. Máme napríklad Radu Európy, Čím viac sa bude blížiť zasadna, zasadanie o dohovore o ľudských e, právach, tak to bude stále viditeľnejšie a viditeľnejšie. Musíme sa zamýšľať nad tým, čo toto bude znamenať pre občanov. Potom sa musíme zamýšľať nad inštitúciami na úrovni OSN, ktoré nám klopú na dvere a my sa musíme zamýšľať nad tým, ako mm, s nimi komunikovať, e, využiť to, čo nám ponúkajú, ako s nimi spolupracovať a aké formy spolupráce budú s nimi. No a v tejto správe sa venujem aj prekážkam, kde vidíme problémy, kde by to mm, nemuselo fungovať, kde by fungovanie mohlo zlyhať. Máme tri úrovne, keď komisia navrhuje legislatívu alebo parlament a všetko to musí rešpektovať Chartu základných práv. Potom máme úroveň EU inštitúcií a členských štátov. A keď implementujú legislatívu, mali by takisto tieto inštitúcie dodržiavať chartu e, základných práv. Čiže pri implementácii by sa mala dodržiavať charta základných práv. Musíme zistiť, ako využívať tieto mechanizmy, ktoré máme po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, ako ich využiť čo najlepšie. Myslím si, že sa musíme zamýšľať nad tým, ako využiť o inštitúciu komisára pre základné práva, ako využiť záväznú chartu a ako využiť agentúru pre základné práva, pretože tu by sme mohli využívať oveľa lepšie, ako ju parlament doteraz e, využíval. Navrhujem, aby sme pozývali komisára pre základné práva pravidelne do nášho výboru, aby sme s ním diskutovali o implementácii e, základných práv. Takéto stretnutia by mali byť plánované pravidelne. Toto je v hrubých rysoch e, to, čo zamýšľam a žiadam vás o spoluprácu a pomoc a samozrejme Zaujíma ma váš názor, pretože toto je okamih, keď začíname nový prístup k týmto veciam a formujeme novým spôsobom naše e, pravidelné správy o základných právach. Ďakujem. You, so Ďakujem pani Gál. E, teraz dve žiadosti o slovo. Pani Danoka najskôr. Ďakujem, pani predsedajúca. Kinga, ty vieš, spomenula si, že sme diskutovali veľmi veľa, keď sme pripravovali predchádzajúcu správu. Jedna z hlavných diskusných otázok bola, prečo sa v správe nespomína žiaden členský štát. Toto je ten veľký rozdiel, keď hovoríme o správe o ľudských právach mimo EÚ, vtedy postupujeme od krajine k krajine, ale keď hovoríme o tom, čo sa deje vnútri Európskej únie, vtedy sa vyhýbame e, menovaniu štátov preto, aby sme dosiahli väčšinu pri hlasovaní o správe. Ako by sme mohli tento prístup e, vylepšiť alebo ako ho odstrániť? Pretože si myslím, že keď hovoríme nepresným e, spôsobom, nepresnými pojmami o ľudských právach, nemá to zmysel, nič to nezlepší. Musíme konkrétne menovať členské štáty. Druhá pripomienka. Spomenula si spoluprácu medzi našim výborom a zodpovedným komisárom. Chcela by som spomenúť jeden konkrétny príklad, ktorý sa objavil nedávno. Konalo sa vypočutie komisárky Redingovej a pri tej príležitosti povedala, že bude zodpovedný pracovník, ktorý sa bude zaoberať viac jazyčnosťou a právami menšinových jazykov. A že sa tomu bude venovať. No a ty si spomenula chartu, kde sa spomína takisto jazykový problém. Je to taký nový nástroj, charta, na e, podporu menšinových jazykov, ale nedávno sa objavil iný príklad. Kabinet sa oficiálne ospravedlňoval za používanie menšinových jazykov. Kabinet pani Redingovej tak urobil. Ja som to zistila z tlačového oznámenia jedného kolegu, lotyšského poslanca, hovorí e, rečnička. Tam bolo ospravedlnenie za používanie ruského jazyka na webovej stránky e, komisie, keď sa pripravovala štatistická správa o rodovej rovnosti v Lotyšsku a Estonsku. Okrem štátnych jazykov sa použila ruština a v tomto prípade sa komisia od ospravedlnila eh, za toto použitie ruštiny. My sme za zelených poslali pani Redingovej list, ešte na ne neodpovedala, ale chcem povedať, že toto je konkrétny príklad koordinácie a prístupov komisie k takémuto citlivému problému. Ja plne podporujem váš návrh, aby sa zlepšila spolupráca medzi výborom a komisiou. To som ešte chcela povedať. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Ešte jeden rečník sa hlási. Ak už nie sú ďalší záujemcovia o slovo, tak končím zoznam rečníkov. Pani Morvaj, veľmi pekne ďakujem. Chcem zareagovať E, sledujem všetky tieto správy a snažím sa pochopiť e, novú situáciu po prijatí Lisabonskej zmluvy v oblasti ochrany základných práv. Ja som sama právničkou, zaujímam sa a zaoberám sa ľudskými právami. Musím povedať, že ešte stále som dosť zmetená, pretože ešte stále neviem, ako budú občania a základné práva efektívnejšie chránené po prijatí Lisabonskej zmluvy. Aký bude vlastne význam toho, že Európska únia ratifikuje Európsky dohovor o ľudských právach ešte ako dodatočný subjekt k členským štátom, ktoré to už ratifikovali. Aký bude mať význam Európska charta základných práv a aký budú mať význam e, inštitúcie naviazané na chartu? Ako spravodaj Kinga a ja, my sme Maďarky obe a máme to šťastie, že môžeme použi- použiť e, príklad závažného porušenia ľudských práv z nedávneho obdobia. Chcem, aby spravodajkyňa na základe tohto príkladu vysvetlila, aká bude hlavná zmena v súčasnosti oproti obdobiu pred Lisabonskou zmluvou. Ako viete, v roku 2006 23. októbra strana Fides, spravodajkyne centristická strana o, usporiadala o, pripomenutie o, e, udalosti z roku 56. Bola som tam aj ja, aj spravodajkyňa. Zúčastnili sa na tom tisíce ľudí o, e, v pokojných demonštráciách, na uliciach a potom tisíce policajtov zautočili na demonštrantov, zranili stovky ľudí. O, e, došlo k 14 poraneniam očí, používali gumové obušky, byli stovky ľudí na uliciach, boli nelegálne zadržania stoviek ľudí. A pred Lisabonskou zmluvou sa takéto niečo e, stalo a vtedy m, mm, poveda, sa povedalo, že je to interná záležitosť Maďarska ako členského štátu Európskej únie. Pokúsili sme sa o nápravu viackrát, ale nič sa nestalo. Každý povedal, že je to súkromná záležitosť Maďarska a celý systém ochrany ľudských práv Európskej únie v tej dobe bol naozaj nedostatočný a nevýkonný a nedokázal reagovať na túto e, vec. E, viem, že je to veľmi citlivá otázka, pani predsedníčka ale nemyslím si, že som eh, rozprávala dlhšie ako predrečníci. Myslím si, že moja otázka je jasná. Pani spravodajkyňa, prosím, vysvetlite na základe tohto príkladu, aký bude eh, nový prístup, aký bude rozdiel eh, tohto nového post-Lisabonského systému oproti pred-Lisabonskému systému. Pani Flotre ešte sa hlasí. Prosím stručne a potom uzavrieme rozpravu. Prepačte, pani predsedajúca, ale táto rozpráva je dlhšia ako čas, ktorý je na agende a e, je mi ľúto, ja som nepočula, čo povedala pani Gal, ale pochopila som, že navrhuje štruktúru, ktorá nás oddaľuje a to je veľmi e, dôležitá nás oddeluje od katalógu e, porušovania ľudských práv, aby sme vytvorili zlepšenie a zlepšený mechanizmus aby e, implementácia práv bola zefektívnená implementácia práv, ktoré sú v charte a v Európskom dohovoru. Pokiaľ ide o prístup e, súhlasím plne. Myslím si, že takýmto spôsobom naša správa bude účinná a užitočná. Zároveň si kladiem otázku, E, či je užitočné e, prijímať každý rok politickú e, perspektívu, potvrdenú politickú perspektívu, pretože my nie sme sieť odborníkov ani Národný výbor, Národná komisia pre základné práva, my sme parlament a v tomto zmysle všeobecný generalizovaný prístup, napríklad, to je príklad, takýto všeobecný prístup k efektívnosti prístupu eh, k právam tých eh, najcitlivejších ľudí, to by, byť, to by, mohla byť určitá voľba každý rok. Na základe takejto voľby by sme sa mohli venovať dôležitým otázkam. Najdôležitejším základom je boj proti diskriminácii v najrôznejších oblastiach. Je to prístup, ktorý je realizovaný agentúrou e, pre základné práva. V každoročnej správe je dosť produktívna táto agentúra, venuje sa mnohým zásadným otázkam. Je potrebné, aby existovala štruktúra, ktorá by hovorila o našich nástrojoch, o našich inštitúciách. A zároveň je nutné mať možnosť e, riešiť tie najhoršie príklady, najhoršie situácie, E, porušovania práv, ktoré si vyžadujú e, úsilie, osobitné úsilie alebo zmeny legislatívy a tak ďalej. Myslím si, že existuje nejaký spôsob, ako skombinovať tieto dva prístupy, aby sme vypracovali zo správy e, dokument, ktorý je politický a ktorý bude zohľadňovať aj komisia a rada. Myslím si, že toto je cieľ, ktorý by sme mali sa snažiť dosiahnuť. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme s pani Gál mohli usporiadať čo najrýchlejšie diskusiu o tomto prístupe, tak aby každý mohol začať e, pracovať čo najefektívnejšie. Much, Ďakujem pani Flotre. Predtým, než udelím slovo spravodajkyni, ospravedlňujem sa za to, že sme posunuli body na programe rokovania. Ja som neobmedzila rečnícky čas. Je jasné, že agenda bola dosť veľkorysá, pokiaľ išlo o čas. Radšej si dáme jednoduchšiu priestavku na miesto viacerých kratších. Pani Gal, ďakujem pani predsedajúca. Súhlasím s jednotlivými myšlienkami. Teda otázka, prečo nespomíname členské štáty? Vieme veľmi dobre v tomto výbore, ako bojujeme, keď chceme spomenúť členské štáty v správe. Ja si nemyslím, že táto súčasná správa nemyslím si, e, že sa tu bude dať spomenúť členský štát. Ja si myslím, že členské štáty by samozrejme mali byť e, spomínané, ale nemyslím si, že by to malo byť v tejto správe. Máme mnoho inštitúcií v EÚ a my chceme vedieť, čo má kto robiť a čo máme očakávať od komisie, od agentúry, a aká je naša úloha v tom všetkom. Myslím si, že to je dôležité. A potom musíme si povedať, je problém v tomto členskom štáte alebo v tejto oblasti. Musíme si položiť otázku, čo robí komisia, či má agentúra údaje, pretože na to bola agentúra predsa vytvorená, aby mala nezávislé primerané údaje musíme si položiť otázku, ako tieto inštitúcie majú fungovať. A potom sa vyhneme tomu, že budeme mať bezcielnú rozpravu, keď jeden povie áno, druhý povie nie. Myslím si, že takéto uh, rozpravy, ktoré sa dotýkajú rôznych tém, a rôznych členských štátov, myslím si, si vyžadujú primerané údaje, na základe ktorých sa môžeme vyjadrovať. A ja osobne mám pocit, že máme viacero, veľa inštitúcií a potom, keď máme problém s nejakým členským štátom, my nepoužívame primeranú inštitúciu, ale iba niečo povieme o tom probléme bez toho, že by sme mali primerané údaje alebo vytvoríme inštitúciu, ktorá by mohla mať primerané údaje. Máme komisára pre základné práva, máme agentúru a rôzne inštitúcie, čiže položme si otázku, čo by sme teraz mali urobiť, ako ako by mali fungovať? To sa musíme spýtať a toto e, zodpovedá aj otázku pani Morvaj, pretože mnohé otázky, ktorých sa ona dotkla, sú veľmi závažné a je veľmi dôležité zistiť, prečo tie inštitúcie, ktorých prácou sú práve tieto témy, nepracujú v týchto príležitostiach, pretože tie problémy sú príliš citlivé. Čiže naša správa sa má sústrediť na to, kto má čo robiť, kto má akú úlohu. Máme teda novú situáciu, máme záväznú chartu, ktorú sme predtým nemali. E, očakáva nás zasadnutie e, dohovoru o ľudských právach a súhlasím s tým, že musíme do tejto správy dať, čo to všetko prinesie občanov. Na to sa musíme sústrediť pretože toto je jedno veľké nedorozumenie. Očakávania sú veľmi odlišné. Je dôležité, aby sme sa sústredili na to, hovorím tak hlasno, že nepotrebujem ani mikrofón, Čiže ako využiť najlepšie tieto inštitúcie a mechanizmy, ktoré teraz máme k dispozícii. a musíme vytvoriť ten, tú právnu podporu, ktorú máme z Lisabonskej zmluvy a z dohovoru o ľudských právach. Máme politický hlas. Mm, ak náš výbor a Európsky parlament niečo povie, tak vyšle politické posolstvo. To je jednoznačné a preto je dôležité, ako budeme riešiť tieto otázky. Okrem toho, Musíme si uvedomiť, že táto správa bude platiť, e, pardon, budeme sa ňou zaoberať celý rok. Je naplánovaná na novembrovú plenárku, preto budeme môcť priebežne diskutovať o veciach, ktoré sa objavia ešte v priebehu tohto roka. E, budeme mať dialog s komisárkou pre základné práva a tak ďalej. Budeme mať novú správu od agentúry pre základné práva, bude zverejnená onedlho a bude nám predstavená 10. júna. Potom bude vypočutie 21. a 22. júna, vypočutie o základných právach. Všetky tie informácie, ktoré získame z týchto rozpráv a údaje, by sme mali e, dať do tejto správy. A preto sa mi páči myšlienka e, dať to na plenárku v novembri som ale otvorená spolupráci, pretože toto musíme robiť v spolupráci. Je to zosúľaďovanie. Ide o to, ako parlament vidí túto otázku, ako by tieto mechanizmy mohol nasadiť viac v prospech občana. Okay, very... Dobre, ďakujem pekne. Kolegovia, toto uzatvára túto časť našej schôdze. Navrhujem, aby sme teraz prerušili toto stretnutie na 45 minút, aby sme sa vrátili o pol jedenástej, o pol dvanástej ohľadne spoločného, spoločného, spoločnej diskusie výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Je tu nový návrh. Toto, táto schôdza je plánovaná na 11.30, takže dúfam, že sa vrátite na ďalšiu rozpravu. Ďakujem.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 everybody. I reopen our, uh, our meeting. We have one, uh... Takže budeme pokračovať. Máme jeden bod na programe do 12.30 pred obidnejšou prestávkou. To je obchodovanie s ľuďmi. Rámcové rozhodnutie 2002, 629. Máme dvoch spravodajcov. Poprvé, čo je dôležitejšie, alebo najdôležitejšie, toto je spoločné parlamentné stretnutie podľa pravidla 51. Tento bod je naprogramovaný ako spoločné stretnutie výboru LIBE a FEM. Všetky budúce stretnutie v rámci tohto legislatívneho postupu budú spoločné stretnutia medzi dvoma výbormi a prebehnú počas stretnutia naplánovaného stretnutia FEM alebo LIBE Dôležité je povedať, a všetci si to uvedomujeme, že obchod s ľuďmi predstavuje hrubé porušenie ľudských práv, vyplývajúce, eh, ale vyplývajúce do modernej forme otroctva. Keď si čítame, často čítame v novinách o veľmi smutných príbehoch aj v rámci EÚ, v našich členských štátoch. Takže je dôležité, aby sme postupovali postupili a robili niečo proti tomu. Právny rámec EÚ sa preukázal ako neefektívny a v roku 2009 komisia navrhla návrh rozhodnutia Rady o prevencii a boju e, proti obchodovanie obchodovania s ľuďmi a ich ochrane. Medzi tým vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a Európska komisia musela reformovať tento návrh a transformovať ho do návrhu smernice. V čakaní na nový návrh komisie vo februári 2010 plenárka prijala roz, rezolúciu o e, boju proti obchodu s ľudským s ľuďmi. Tešíme sa na to, aby sme si vypočuli, do akej miery návrhy Európskeho parlamentu v jeho uznesení z februára, ako boli zohľadnené Európskou komisiou pri, e, na novom formulácii nového návrhu. Ja spolupredsedám v tomto bodu s pani Svensson, predsedničkou výboru FEM. Takže ak nemá čo dodať, ja teraz dám slovo zástupcovi Európskej komisie najprv a potom rade neskôr. Takže pán Príbek, ktorý zastupuje Európsku komisiu, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste spomenuli, komisia predložila návrh koncom marca o boji a prevencii obchodu s ľuďmi. Rozhodne nie je potrebné vysvetľovať, vy ste to povedali sami vo vašom úvode, prečo problém obchodu s ľuďmi treba brať mimoriadne vážne a prečo ho treba riešiť na e úrovni EÚ. Takže poviem len toľko, že jednoducho nepriateľné, aby takéto moderné otroctvo existovalo v Európe alebo kdekoľvek inde. Komisia vo svojom predchádzajúcom a súčasnom zložení e, vníma obchod s ľuďmi za jednu zo svojich špičkových priorit. Návrh smernice je veľmi podobný k návrhu nového rámcového rozhodnutia k rovnakej téme, ktorý bol predložený a diskutovaný v Rade v roku 2009. Ako zrejme viete, diskusia v Rade viedla k dohode členských krajín na texte v Rade GH 8 novembri minulého roka. Tento text s určitými úpravami je základom pre návrh, ktorý je teraz prezentovaný návrh smernice bude integrovať obsah staršieho rámcového rozhodnutia z 2002, ako aj materiálny obsah dohovoru o obchode eh, Rady Európy. Návrh takisto zachádza nad rámec hlavne čo sa týka nasledovných bodov posilnenie ochrany a práv obetí, rozšírenie jurisdikcie aj na obchod a trestné činy mimo územia EÚ, a harmonizované a prísnejšie tresty sa tu predpokladajú. Komisia chcela zohľadniť uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré ste spomenuli z 10. februára tohto roka ohľadne prevencie a obchodu s ľuďmi. S veľkým uspokojením poznamenávam, nakoľko je blízky náš návrh k odporúčaniam, ktoré vyslovil parlament vo svojom uznesení. Dúfam a verím, že budete súhlasiť s týmto vyhlásením tejto fáze nechcem prezentovať podrobne celý návrh. Chcem len povedať, že som presvedčený, že návrh predstavuje dôležitý krok smerom k zrušeniu alebo značnému zníženiu príslušných trestných činov. Komisia si myslí, že návrh je ambiciózny, len že prijíma e, prístup k ľudským právam ohľadne boju proti obchodu. To znamená, že návrh chce posilniť ochranu obetí a prevenciu zločinu a snaží sa posilniť možnosti stíhania, trestného stíhania. Taktiež chcem spomenúť ďalšiu otázku, ktorá nemôže byť vyriešená touto smernicou a síce potreba zvýšenej spolupráce a partnerstva s tými tretími krajinami, z ktorých často kde majú e, tieto obete často svoj pôvod. Toto je dôležitý aspekt e, európskej e, politiky v boji proti obchodu, lebo musíme bojovať proti problému v jeho koreňoch. EÚ a komisia zvlášť budú ďalej sledovať svoje mimolegislatívne úsilie, aby v oblasti stíhania, prevencie a ochrany obeti aj mimo Európskej únie, ako to bolo spomenuté v akčnom dokumente prijatom radou v novembri minulého roka. Návrh smernice bol už predložený pracovným skupinám rady a členské štáty vyjadrili všeobecnú podporu návrhu a jeho obsahu. Budú určité úpravy, ale samozrejme je príliš skoro sa na toto sústrediť, lebo ešte nevieme presne, aké budú presne požiadavky zo strany rady. Avšak verím, že môžeme rozumne očakávať, že počet úprav, ktoré navrhujú členské štáty, bude značne obmedzený. Napokon na záver chcem spomenúť aspekt nášho návrhu, ktorý je zvlášť dôležitý tu a dnes. Rokovania o návrhu budú jedna z prvých príležitostí, kde Európsky parlament bude mať úlohu ako spolulegislatívca, spoluzákonodarcu v tom, čo bývala oblasť tretieho piliera. Komisia toto srdečne víta a veľmi sa teší na spoluprácu s parlamentom v tejto oblasti. Viem, že všetky inštitúcie EU zdieľajú presvedčenie, že boj proti obchodu treba posilniť a preto si myslím, že máme všetky dôvody očakávať, že inštitúcie budú, sa budú môcť dohodnúť na texte smernice e, čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Well, uh... Ďakujem. A teraz by som požiadala zástupcu rady, pána Molinosa, aby sa vyjadril. Eh, eh, no, ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Presne ako pri návrhu smernice na ochranu pred sexuálnym zneužívaním maloletých, môžeme aj tu povedať, že e, návrh komisie vítame. Komisia skutočne vo veľmi krátkom čase vypracovala a predložila túto, e, túto predlohu hneď po nástupení novej komisie. Musím povedať, že francúzske predsedníctvo komisiu požiadalo o, podľa možnosti dve iniciatívy, ktoré by sa rýchlo mali predložiť. A toto komisia urobila nie len preto, samozrejme, že sme ju o to žiadali, ale aj preto, že pri tejto téme rovnako ako pri sexuálnom zneužívaní detí uh, ide o veľmi dôležitú tému. Uh, Návrh komisie e, bol predložený v novembri 2009. Rada ho zmenila. V článku 2 sú definované hlavné ciele. Je tu, ide, e, je tu pardon, o Varšavský dohovor a o rozšírenie konceptu Čo je však prínosom um, pri um, obchode s ľuďmi sa um, môže, môže um, zistiť, že e, tých ľudí e, kupujú alebo teda unášajú aj preto, aby ich e, potom nejakým spôsobom zneužívali. Napríklad ich zneužívajú na žobranie. A v tomto článku 2 je takisto uvedený tento bod a je to do, veľmi zmysluplný doplnok. Takisto e, trestná sadzba, to je tiež veľmi dobré. Komisia tu e, skorigovala technickú chybu, na ktorú viaceré delegácie viacnásobne upozornilo. Išlo o najvyššie možné tresty 8 až 10 rokov. A z technického E, z technického hľadiska e, to nemá význam, keď sa hovorí o najvyššej sadzbe trestnej, kde e, 8 až 10 rokov. 8 alebo 10 rokov toto komisia takisto potom skorigovala, pretože to nemá veľký, nie to bude to veľký rozdiel. Potom tu bol koncept osobitne chránených osôb, to boli maloletí, to je veľmi dôležitý aspekt. Potom tam boli takisto ďalšie pokyny a odvolávky, na, ktoré sa týkali napríklad napríklad um, tehotenstva maloletých. Toto nie je samozrejme choroba, ale keď je niekto uh, tehotný, tak uh, takúto osobu treba mimoriadne chrániť. A to je takisto istý faktor, istý aspekt, ktorému by sa mal parlament jednoznačne vyjadriť. Uh, Takisto potom sa tam uvádza zodpovednosť právnych e, subjektov. E, viete, že sú rôzne systémy, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch. E, existuje trestnoprávna zodpovednosť právnych subjektov, v niektorých, v iných nie. Tak je veľmi dobré, že sa takisto tá, že sa predlží um, premlčacia doba um, je jasné, že musíme eh, sa snažiť, aby sa eh, trestné činy nepremlčiavali eh, tak, aby sa mohli potrestať a mohli byť vystavené trestnému stíhaniu. Takisto podpora obetí, podporné opatrenia, extrajudikárne judikatívne opatrenia, psychiatrické um, psychická e, starostlivosť, e, medicínska starostlivosť, e, vzdelávanie maloletých a tak ďalej. Um, takisto osobitné ochranné opatrenia, uh, súdne a mimosúdne, predovšetkým pre maloletých. Aj to je uh, skutočný pokrok v tejto veci. Takisto sa osobitne odvolávame na prevenčné opatrenia. Takže profilaxia, profilaktické opatrenia. E, ide o to, aby sme zamedzili takýmto trestným činom, týmto zločinom a to je e, v odseku 15, tam ide o informácie, o svetu, vzdelávanie aj e, personálu. To je mimoriadne dôležité a preto je tento návrh aj čo sa prevencie týka mimoriadne dobre vypracované. Ďalší bod tu ide o to, aby členské štáty mali slobodu v rozhodovaní. To znamená, že členské štáty môžu sami rozhodnúť, ako chcú takéto grémium e, zostaviť, aké, ako by mali byť tieto podporné alebo poradné grémia zložené. E, španielské predsedníctvo už skontaktovalo neformálne parlament a preto môžem skonštatovať, že e, tento návrh e, prejde do belgického predsednica. Máme plnú dôveru, ktorú vkladáme do belgických kolegyň a kolegov. Určite budú perfektne pracovať a budú pokračovať v tom náčrtnutom smere a to tak, e, čo sa týka e, z nového návrhu smernice o zneužívaní maloletých, sexuálnom zneužívaní maloletých, ako aj o obchode s ľuďmi. Dovolte mi teda, aby som vám zaželal všetko najlepšie s týmto návrhom. To takisto želám e, budúcemu predsedníctvu, belgickému predsedníctvu my samozrejme viete, že máte našu podporu teraz ako predsedníctvo a potom ako španielská delegácia. Teraz uh, tu máme Anu Het, spravodajkyňu za Líbe a potom pani Edith Bauer za výbor pre ženské práva. Čiže najskôr pani Het a potom pani Bauer. Pani Het? Så mycket ordförande. Jag hoppas nu att tolkarna har fått mitt under... Ďakujem ja dúfam, že tlmočníci dostali moje písomné podklady, aby som bola správne pochopená. Najskôr sa chcem poďakovať komisie a komisárke Cecily Malström za rýchly eh, ale spracovanie toho návrhu. Komisia má právo e, má pravdu, e, že obchod s ľuďmi je moderná forma otroctva. E, je to skutočne dôležité, aby sme proti tomu bojovali, sociálne dopady, sociálne ťažkosti veľmi často tvoria veľmi často tvoria začiatok a preto musíme ísť cestou jednotnej politiky a nie len v trestnom práve, ale aj pri migrácie a ďalších politikách veľmi stručne môj názor na tento návrh, čo je dobré a čo chýba. A vám sa samozrejme teším tiež na to, čo povedia moji kolegyne a kolegovia. Ja by som chcel, aby sa tu e, viac akcentovala perspektíva detí, ako tomu bolo v minulosti. Čo sa týka detí, tu je potrebné, aby sme brali mimoriadný ohľad na e, skupinu detí, Pozitívne je, že roz, e, pozitívne je takisto rozšírenie trestnoprávnej zodpovednosti. Európske súdy musia mať samozrejme príležitosť odsúdiť nejakého občana za trestné činy, ktoré spáchal mimo územia Európskej únie. Dôležité sú aj právne procesy. Aké zmeny v nich? V roku 2009 mal Európsky parlament ústnú otázku. My sme navrhovali a teda predostali rôzne návrhy, prečo chce chcel parlament niektoré veci zmeniť e, v smernici a preto tu vidíme určité deficity. Napríklad nie je tu žiadny návrh, ako by sa malo bojovať e, s kriminalitou v internete našom uznesení sme hovorili o tom, že prísluž by mal byť um, následne príslušný koordinátor, ktorý by mal um, spolupracovať s národnými koordinátormi, ktorí by uh, mohli na európskej úrovni vypracovať návrhy na e, veľmi zásadné opatrenia. Toto nám v tom návrhu chýba. Ďalšia vec, ktorá nám tu chýba, to je zbieranie údajov a e, tu máme obrovské problémy práve v oblasti detskej pornografie. My vieme, že k tomu nie sú žiadne údaje, tak globálne ako aj v rámci Európskej únie. My potrebujeme jednoducho lepšiu koordináciu v tejto oblasti v rámci Európskej únie, Europol, Frontex a <clears throat> Inštitút pre rovnaké postavenie a Inštitút pre eh, rovnocenosť práva. Je dôležité, aby členské štáty eh, robili rovnaké opatrenia mm. A informačné kampanie, e, tu je dôležité, aby sa tieto informačné kampanie konali a realizovali aj mimo Európskej únie e, pre obete, ale samozrejme aj pre predávajúcich e, tých rôznych služieb, ktoré už spadajú do obchodu s ľuďmi. Vzhľadom na to, ako štatecké údaje si zoberiete, vo väčšine to vyzerá tak, že a obete sú väčšinou ženy a dievčatá v Európe. A toto je potrebné v legislatíve zohľadniť. A toto sa takisto uvádza v návrhu Európskej komisie. Ide tu o práva detí, ale nejedná sa tu o rodovo špecifickú perspektívu obchod so sexom, sex turizmus. Toto jednoducho, to, to jednoducho potrebujeme mať presnú predstavu, v akom rozmere sa celý tento problém pohybuje, možno aj nejaké kontroverzie ktoré tu existujú. My, nám je takisto veľmi ľúto, že členské štáty musia byť vyzývaní, aby tu niektoré veci trestnoprávne stíhali. Mali by sme agovať preventívne, um, predovšetkým napríklad obmedziť dopyt po vlastných pracovných silách toto všetko bude síce v zhrnutí, ale nebude to v tej vlastnej časti legislatívnej. Ja si myslím, že v článku 14, 4 to by malo byť presné prepojenie. Všetky členské štáty by mali mať e, mali byť povinné, aby tí, ktorí využívali takéto služby, aby boli skutočne aj potrestaní. Dovolte mi, aby som záverom využila príležitosť a, a položila niektoré e, zo pár otázok na adresu komisie a rady. Prvá otázka je na komisiu. Prečo sa obmedzujú kompetencie členského štátu v článku 9.2. To znamená, e, sú to vlastne kompetencie členských štátov v, odseku, e, v článku pardon, 9 odsek 2. Potom, e, ako to vyzerá s tým článkom 9c, čo sa týka kompetencií. A potom otázka na rádu, ako to vyzerá s perspektívami aj e, podriede trestnoprávnemu stíhaniu kúpu takýchto služieb. Dobre, musím zároveň povedať, že pani Bauer a ja sa zúčastníme na seminári, e, ktorý sa bude konať 10.6. na túto tému. Čo sa týka časového plánovania, my chceme presunúť lehotu na podávanie pozmeňacích návrhov. Nebude to 2. júna, ale zrejme to bude 30. júna. E, presný dátum však ešte uvedieme, kedy presne e, bude končiť lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov. Bude to už skoro. Dôležité však je, aby ste všetci mali príležitosť zúčastniť sa na tomto seminári, tak aby sme potom mohli neskôr ešte podávať pozmeňovacie návrhy. Ja sa teším na poznámky pani Bauer a iných kolegyň a kolegov. Ďakujem. You, Ďakujem pani Het, pani Bauer. Kedves elnök asszony, köszönöm szépen. az előttünk lévő anyag valóban egy nagy Ďakujem veľmi pekne. Tento dokument je krokom vpred a to významným krokom. Zahrania novú definíciu, širšiu definíciu a e, dúfame, že to pomôže pri implementácii tejto legislatívy. Veľmi to pomôže do budúcnosti a porovnaní s predchádzajúcim textom rozsah e, trestných sankcií e, pokrýva aj nútené žobranie, pretože doteraz to nebolo považované za nelegálnu činnosť. Toto je e, veľmi prosperujúci obchod všade v Európe a takisto aj v iných oblastiach sa urobil v tomto dokumente veľký krok vpred. Je veľmi dôležité, aby text e, pokryl aj detské obete. Na tento text e, sme čakali veľmi e, dlho. Musíme byť schopní vypočúvať deti, ale robí to tak, aby počas celého procesu boli vypočuté iba raz a potom počas súdneho pojednávania sa použije videonahrávka tohto rozhovoru s dieťaťom. Je jasné, že ešte sú tu určité otázniky, ešte stále tu chýbajú nejaké znenia. V texte Anna Het už toto spomenula. Napriek tomu by som chcela požiadať o komisiu o zodpovedanie v niekoľkých otázok. Tieto otázky to sú práve tie oblasti, ktoré neboli dobre vyriešené návrhom. Pokiaľ ide o dohovor Rady Európy, pokrýva ochranu obetí a takisto pokrýva ich prístup k trhu práce a k profesnej príprave a tento prvok chýba v tomto návrhu a nechápem prečo. Nechápem, aký je dôvod, prečo sa tu nespomína niečo, čo sa spomínalo v návrhu 136. Toto e, tu je tu aj redukovaný e, maximálny čas trestu, čiže maximálna trestná sadzba. Redukuje sa tu minimálna trestná sadzba zo 6 na 5 a z 12 na 10 rokov. Myslíme si, že toto je neakceptovateľné porušenie ľudských práv v takejto situácii, i keď hovoríme o veľmi závažných trestných činoch. Nechápem eh, v tomto prípade, prečo sa tu urobila redukcia, prečo je tu znížená tá sadzba oproti predchádzajúcemu textu. Ešte je tu jedna vec, ktorá je nejasná. Som spokojná s tým, že text pokrýva e, obchodovanie s ľudskými orgánmi, ale nie je úplne jasné, do akej miery rôzne ustanovenia tento obchod pokrývajú. Toto musíme ešte upraviť do budúcnosti, aspoň z môjho hľadiska. Je to tak. No a ďalšia otázka. V našom návrhu uznesenia sme povedali, že odporúčame Európskej komisii, že by mala vytvoriť e, európskeho komisára alebo európskeho spravodajcu pre túto tému. Existujú medzinárodní spravodajcovia pre túto tému, ale vidíme nedostatok koordinácie medzi prácou jednotlivých generálnych riaditeľstiev, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. No a ešte jeden aspekt, ktorý chcem spomenúť. A to je vekové obmedzenie 18 rokov. Vypočula som si veľké množstvo sťažností od rôznych odborníkov na toto. Sťažovali sa na metodológiu, povedali, že je to veľmi stará metóda z 20. 30. rokov. Je to metóda, na základe ktorej sa vtedy definoval vekový limit. Ak je podozrenie, že hovoríme o dieťati, obeď E, musí byť považovaná za dieťa, za neplnoletého, ale neskôr sa e, bude nasledovať pokus stanoviť vekový e, limit. Ak dieťa nemá doklady, orgány sa snažia stanoviť jeho vek. E, v súčasnosti sa to robí dvoma spôsobmi, podľa zubov a podľa kostí. A ja sa pýtam, či môžeme očakávať nejaký pokrok eh, v tejto oblasti, pretože mnohí si myslia, že tieto spôsoby identifikácie sú veľmi ponižujúce. Ďakujem, pani Bauer, traja kolegovia, pani Argentiny, pani Mo- Morvaj a pán Kosta sa chcú vyjadriť. Takže sú tu štyria rečníci, teraz uzatváram zoznam rečníkov a po rozprave dám slovo opäť komisii. Pani Argentíny, prvá rečnička. Thank you, chair. Uh, this... Ďakujem, pani predsedajúca. Táto smernica má za cieľ prevenciu, boj proti tomuto javu a represiu. Chcem hovoriť o ochrane. Uh, Myslím si, že najlepšie je, keď ľuďom pomôžeme, aby sa chránili sami. Čiže musíme dať možnosť obetiam, aby sa bránili pred obchodovaniu, pred obchodovaním s ľuďmi. Ako to urobiť? Je tu jedna otázka, ktorá sem patrí, ale je tu sotva spomenutá. V informačnom dokumente sa hovorí, že jedna vec nie je súčasťou smernice a to je povolenie na pobyt. Táto smernica sa e, opiera o základ, ktorý e, pôvodne zahŕňal dočasné povolenie na pobyt, ale nový návrh toto nezahŕňa. Čo to znamená pre ochranu obetí? Ja sa domnievam, že je to nedostatok tohto e, textu smernice môžeme pomáhať ľuďom právnou pomocou, môžeme im dávať zdravotnú starostlivosť, psychologickú podporu, bývanie, ale ak im nemôžeme zabezpečiť e, či už dočasný alebo trvalé povolenie na pobyt, budeme ich môcť iba veľmi ťažko chrániť. Posledná smernica poskytovala e, dočasné povolenie na pobyt na základe spolupráce s prokuratúrou. A to už bolo dosť ťažké pre obete, pretože obete sa často boja spolupráce so súdami. Táto smernica hovorí o tom, že trestné stíhanie bude pokračovať, i keď obeť nespolupracuje. To je veľmi dobré pre to, aby sa našli e, páchatelia trestných činov, ale chýba tam táto časť, teda to povolenie na pobyt. Ja si myslím, že to tam treba zapracovať, aby to viedlo k skutočnej ochrane a aby to viedlo k tomu, že ľudia sa budú môcť brániť aj sami. Myslím si, že obetiam musíme dať moc a to je ten kľúč k riešeniu. Ďalší bod, ktorý je možno trošku kontroverznejší, kriminalizácia tých, ktorí využívajú služby osoby, o ktorej možno vedia, že je obeťou obchodovania s ľuďmi. Ak budeme kriminalizovať e, páchateľov, respektíve tých, čo používajú tieto služby, tak budeme kriminalizovať aj obeť. Ak skutok kriminalizujeme, tak hovoríme často o sexuálnych službách, čiže tí sexuálni pracovníci budú takisto kriminalizovaní. A keď chceme dať obetiam moc, e, tak toto je nebezpečný, e, nebezpečný smer práca, ktorú robíte, či už je legálna, nelegálna, či ste obeťou obchodovania alebo nie, ak vaša práca je kriminalizovaná, tak budete vytlačení na okraj spoločnosti. Nesúhlasím e, v tomto s so spravodajkyňou. Ja by som to nikdy nebola spomenula, keby sa nespýtala ona rady, či záväzné alebo nie. Posledná smernica hovorila o tom, že e, krajina si sama vyberie, čo chce urobiť a bola by som rada, keby toto bol minimálny štandard, ale nechcela by som, aby to bolo záväzné pre 27 členských štátov a chcela by som odpoveď od komisie ohľadom povolenia na pobyt. Ďakujem. Ďalší kolegovia, ktorí požiadali o slovo? Pani Morvaj. Ďakujem. Ja si myslím, že základná otázka tejto veci, o ktorej hovoríme, je, ako vnímame prepojenia a súvislosti medzi inštitúciou obchodu so ženami a deťmi pre účely sexuálneho zneužitia a sexuálny priemysel a prostitúciu. Myslím, že sa nemôžeme vyhnúť tejto, vyhýbať ďalej tejto otázke, pretože množstvo výskumov nám preukazuje, ako aj môj vlastný a moja práca s tými, ktorí absolvovali rôzne formy zneužívania žien že hlavne, hlavný dôvod pre existenciu obchodu so ženami pre sexuálne zneužitie je normalizácia sexuálneho priemyslu a normalizácia a ustálenie prostitúcie ako takej. Ak to je v poriadku, ak sa môžu zneužívať a využívať ženy pre účely e, sexu v prostitúcii, v sexuálnom odvetvi, potom je potrebné, potrebný, potrebná stále vyššia ponuka, pretože hoci je tu taká predstava, že existuje niečo ako sexuálna práca, ktorá je vzrušujúca a je fantastická, stále, čo je zaujímavé, je nedostatok žien, ktoré chcú vstúpiť do tohto vzrušujúceho svetu, tak povediať, prostitúcie a je tu stále vyšší dopyt. Na, a na uspokojenie dopytu, je tu ponuka, ktorá sa umele e, naplňa s násilím a ďalším zneužívaním v oblasti obchodu so ženami. Takže ja si nemyslím, že nejak pomôžeme obetiam tým, že vytvoríme stále viacej dokumentov bez toho, aby sme vopred išli do podrobností tohto prepojenia. A ja si myslím, že najlepší spôsob prevencie obchodu so ženami je prevencia prostitúcie a takisto ochrana obetí sa urobí najlepšie tým, že ponúkneme služby nielen pre identifikáciu obetí obchodu so ženami, ale aj Ehm, voči ženám v prostitúcii, ktoré chcú vystúpiť z prostitúcie. To je fundamentálna otázka, ja si myslím, vo všetkých eh, európskych krajinách, že ženy, ktoré chcú vystúpiť z prostitúcie, nemôžu tak urobiť, pretože neexistujú pre ne služby, pretože je to tak umelo odpojené E, obchod, nútená prostitúcia a, a prostitúcia so súhlasom. Myslím si, že to je nesprávne. Nemyslím si, že prostitúcia ako taká by mala byť kriminalizovaná, ako povedala pre, pre, predchádzajúca rečníčka. To by bolo zlé pre ženy v oblasti prostitúcie, ale nevidím nič zlé na tom, keď sa budú stíhať klienti. Máme sa naučiť viac o skúsenostiach, o tomto vo Švedsku a v iných krajinách a dosť a som sklamaná myšlienkou, že aj tí, ktorí vedia, že kupujú si služby e, žien, s ktorými sa obchoduje, že je spochybnené, či majú byť kriminalizovaní alebo stíhaní alebo nie. Ja si myslím, že je úplne jasné, že musia byť trestne stíhaní. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Kosta. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni aj komisie, rade. Ja si myslím, že je mimoriadne dôležité aj to, čo povedala zástupca komisie, že jeden z prvých tém, kde ide o spolurozhodovanie v rámci tretieho stĺpca, táto téma je téma, ktorú Európsky parlament aj národné parlamenty už sa s ňou zaoberajú okolo 10 rokov a ďalšie organizácie, ktoré na tomto fronte bojujú. Pokiaľ nemáte nič proti tomu, ja by som eh, chcela dnešné zasadnutie eh, venovať eh, Paule Kolumbus Vevo, európskej poslankyne, bola našou kolegyňou v 96. roku v Európskom parlamente a e, spolupracovala na Bielej knihe k obchodu s ľuďmi. Ja dúfam, že si na to spomínate, ale medzi iným ona e, v podstate vyvolala vôbec diskusiu o, tomto, o tejto téme v Európskom parlamente. Ja som veľmi rada, že komisia a rada e, sa tejto téme venovali aj čo sa týka návrhu uznesenia. Toto všetko bolo veľmi dôležité. Návrhu uznesenia. Ehm, tu sme udali určitý smer a je dôležité, aby eh, je dôležité, že, ten, eh, že zohľadňoval aj to, čo sme eh, povedali. Neskôr k internetu. My sme urobili na tejto úrovni veľmi veľký krok, pretože nemôžeme predpokladať žiadnu prevenciu a žiadnu ochranu, um, pokiaľ sa neurobi koordinácia na národnej úrovni v rámci našich politík, prepojenie, zosieťovanie. Toto všetko je potrebné. Takisto je potrebné, aby sme uh, aby sme spoločne stíhali tieto zločiny v cyberspace, teda v internetových, eh, no, v internetovom prostredí. Eh, je dôležité, aby sme nástroje, eh, aby sme, aby sme jednoducho navrhli a presadili nástroje, ktoré by zamedzovali obchodu s ľuďmi. Takisto je dôležité, aby sme si uvedomili, že musíme mať v texte aj ochranu pred, pred členmi rodiny, to je v článku 13. ja pre, pre nás je dôležité, aby eh, sme si uvedomili, že aby, e, aby mali v českých štátoch členovia rodiny príslušnú podporu. Samozrejme potom ja e, pre mňa je veľmi dôležité, aby sme o tejto téme diskutovali. Škoda, že táto téma e, sa nediskutovala už skôr. My jednoducho musíme vyzvať členské štáty, aby e, podporili aj nevládne organizácie, pretože títo skutočne veľmi intenzívne pracujú na tejto téme a takisto nám poskytujú možnosť pomáhať obetiam, aby sa sociálne znova začlenili do spoločnosti. Takisto tu máme určite pomocné organizácie, ktoré ich podporujú a tak ďalej. Takisto chcem počiatknúť, čo povedala pani Bauer a Chcem takisto vyjadriť skutočnosť, že tu ide o práva, ktoré sa týkajú aj povolenia k pobytu. V minulosti eh, to bolo ukotvené v tejto smernice. Ja si kladím otázku, prečo sa tak urobilo. Um, ja teda môžem skutočne len súhlasiť s mojou predrečníčkou, ktorá sa tejto téme venovala. A potom tu máme ďalšiu tému, ktorú by som chcela diskutovať, prečo e, sa v Európskej komisii na túto tému e, nestanovil žiadny koordinátor alebo správodajca. E, v tejto téme sme sa venovali viac než rok a pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme mali konkrétnu kontaktnú osobu alebo spravodajcu, ktorý bol menovaný zo strany komisie. Uh, a potom je dôležité, aby sme tu mali koordinačné miesto pre všetkých tých, ktorí v Českých štátoch fungujú ako, ako spravodajcovia. V mojej krajine túto ešte nie je trestný e, počin. Ehm, môže takéto, e, takéto počínanie môže byť vystavené e, správnym trestom, ale nie trestoprávnemu stíhaniu. Ďakujem. Takže kolegovia, ktorí by chceli prehovoriť, a potom komisia, a potom spravodajcovia. Takže poprosím vás, aby ste boli struční, pani Alfano. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že návrh komisie je veľmi ambiciózny, ale chcela by som pár vecí na vyjasnenie k článku 9, časti 1. Odsek DC, BC a D. A chcem sa spýtať, prečo v článku 9 v odsek 2 rozlišuje nechápem rozdiel medzi tým a C a D v oceku 1. A čo sa týka popisu toho, čo je zločin alebo trestný čin, dúfam, že toto dostaneme čo najskôr, toto vysvetlenie. Ja som predložila otázku za posledné dni ohľadne prostitúcie maloletých v Kambodži. Viem veľmi dobre, že 75% zákazníkov e, týchto verejných domov sú tam troj až štvoročné deti, ktoré sa tiež ponúkajú týmto zákazníkom, ktorí pochádzajú práve z našich krajín a neexistuje žiadna jurisdikcia, neexistuje e, prísna legislatíva e, voči týmto klientom, ktoré, ktorí ničia životy týchto detí. A chcela by som vedieť, ako komisia môže e, tu zaviesť tento a stíhať tieto trestné činy a stíhať ich aj v členských štátoch. Ďakujem pani a pánom. Pani Bilbao Barandika, ďalšia. Muchas gracias, presidenta. Y voy a... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to skrátim, lebo už veľa vecí bolo povedaných. Myslím, že to je veľmi zaujímavá iniciatíva, ale keď sa pozriem na obsah tohto návrhu, a porovnám ho s iným projektom, na ktorom pracujeme, a to je ochranný príkaz, chcela by som vedieť, ak, nakoľko je to kompatibilné, ako je možné uplatňovať príkaz na ochranu, čo sa týka obetí, ako sa to začlení do tohto projektu, pretože môžeme mať obete ktoré trpia týmto zaobchádzaním a sú obeťami medzinárodných eh, obchodných sietí a možno takáto obeť, ktorá má špecifickú ochranu a pomoc v jednej krajine, vieme, že v inej krajine môže mať tieto problémy naďalej. Takže je potrebné vedieť, aký je vzťah tejto iniciatívy s tým druhým projektom, na ktorom pracujeme. Thank you. Ďakujem. Pani Bliankevič, vyšiute, prepačte za moju vyslovnosť. Esu eh, aš dėkoju komisijai ir tarybai ir pranešėjams ir eh, noriu linkėti, kad kaip galima. Veľmi vďačná komisii za túto správu a blahoželám aj našej spravodajkyni. My potrebujeme tento dokument a táto smernica by mala vstúpiť do platnosti čo najskôr. Napriek tomu sú tu určité otázky. Rozumieme skutočne, aké príčiny vedú k obchodu s ľuďmi v 21. storočí. Hospodárska kríza, veľká chudoba, toto sú problémy, ktoré potom vedú k obchodovaniu, k obchodovaniu s ľuďmi. A preto by bolo veľmi dôležité, aby niektoré preventívne opatrenia obsahovali aj boj proti chudobe. Veľmi často sú obeťami obchodu s ľuďmi ženy alebo dievčatá, ktoré nie sú len z členských štátov EÚ, ale aj z tretích krajín. A tieto ženy alebo dievčatá s nimi sa obchoduje po celom svete. To znamená, prechádzajú z jednej krajiny do druhej a takto vzniká problém, ktorý nemôžeme ukončiť na hranici. A preto je veľmi dôležité, aby sme efektívne spolupracovali aj s tretimi krajinami. A takisto nie je jasné, prečo komisia nezohľadnila náš návrh ohľadne koordinátora. A chcela by som tiež povedať, že som aj za to, aby tie osoby, ktoré prijímajú, kupujú služby od takýchto osôb, aby boli adekvátne potrestané. <clears throat> Oni musia niesť tiež zodpovednosť za tieto činy a musíme vedieť, my, Európsky parlament, musíme, nesmieme tiež zabúdať na našu zodpovednosť. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem. Posledný príspevok od našich kolegov, to je pani Hirš. Ďakujem, pani predsedajúca. Za e, liberálov ako tieňová spravodajkynia môžem povedať, že sa teším, že bola táto smernica predložená. Venujú sa, venuje sa dôležitému aspektu, ktorý musí riešiť Európsky parlament. Rozšírenie o žobranie je určite obohatením nového návrhu smernice, avšak ten aspekt obchodovania s ľuďmi v bežnom pracovnom živote podľa nás je riešený tu ešte stále nedostatočne. V tomto výbore hovoríme aj o dvoch ďalších smerniciach. Jednak e, smernica o sexuálnom zneužívaní, tam sa hovorí o zneužívaní detí. Musíme sa pozrieť na to, kde sú e, spoločné prvky týchto dvoch návrhov, spoločné definície na to nemôžeme zabudnúť. No a ešte pani kolegyňa Argentíny hovorila o dôležitej veci, o pohybe, pardon, o pobyte. Aj o tom diskutujeme v rámci azylového balíčka a musíme dbať na to, aby definície sa neodlišovali teda, aby definície boli v súlade vzájomnom. No a ešte jeden aspekt, ktorý tu bol spojen, spomenutý eh, viackrát, do akej miery zákazníci takýchto služieb e, majú byť e, stíhaní, ak si kupujú služby e, ženy, ktorá je obeťou obchodovania. Myslím si, že myšlienka je dobrá. Keď si je niekto vedomý, že si kupuje službu ženy, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, ale bojím sa tej implementácie. Ako chcete dokazovať, že tento zákazník vedel, že žena je obeťou. Musí žiadať od prostitútky povolenie na pobyt? Alebo ako, do akej miery musíme ísť, e, do akej miery sa bude musieť dokazovať, či to zákazník vedel alebo nie? Čiže chápem tú myšlienku, myslím si, že je dobrá, ale realizácia v praxi bude ťažká, bude to viesť k tomu, že budú procesy, v ktorých e, nebude dostatočné množstvo dôkazov, alebo to povedie k situáciám, že nejaký e, zákazník, ktorý išiel za takouto prostitútkou, bude mať strach ísť za, e, na políciu, pretože v podstate on už si kúpil nelegálnu službu od obete obchodovania s ľuďmi. No a ešte by ma zaujímalo, do akej miery maloletí v krajinách mimo EÚ budú e, chránení. Myslím si, že myšlienka je dobrá, ale aj tu vystáva otázka, akým spôsobom musíme spolupracovať s týmito štátmi, ako máme posilniť s nimi spoluprácu, tak aby sme mali v našich súdnych procesoch potom e, príslušné dôkazy, aby sme ich mohli predložiť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Hirš. Teraz máte, dostali ste veľa otázok. Nás veľmi zaujíma, zaujímajú vaše odpovede. Pán Príber, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv chcem povedať, že sme pozorne počúvali a zaznamenali sme si všetky otázky a poznámky, ktoré boli vznesené. Dúfam, že neočakáte odo mňa za zostávajúcich 7 minút vašej schôdze, aby som zodpovedal vyčerpávajúco na všetky znesené poznámky. Chcem začať so všeobecnejšou pripomienkou. Tento návrh je nástroj eh, trestného práva a tak je aj vnímaný. A my nepredstierame, že tento návrh, keď bude prijatý, bude schopný vyriešiť všetky problémy týkajúce sa obchodu s ľuďmi. Tak toto nie je myslené. Je to len, dúfajme, veľmi dôležitý príspevok na riešenie problémov, ale je jasné, že určité otázky, napríklad tie, ktoré sa týkajú pracovného práva, musia byť ponechané na iné nástroje komunitárnej politiky a iné oblasti, tak ako bolo v prípade, v tomto prípade aj v minulosti. A druhá všeobecná poznámka, opäť to je návrh podľa nových právomocí Európskej únie, podľa Lisabonskej zmluvy v oblasti trestného práva, kde sme si všetci vedomí skutočnosti, že členské štáty a niektoré viac než iné extrémne váhajú, aby nechali EÚ, aby im upravovala túto oblasť. A preto je normálne, to je smernica, ktorú navrhujeme, že dosť veľký počet otázok, o ktorých treba rozhodnúť podrobne, to sa ponechá a musí sa to ponechať na členské štáty. Samozrejme, väčšina otázok, ktoré boli spomenuté členmi tohto výboru, alebo týchto výborov, my ich veľmi zdieľame. Samozrejme, je tu internetový zločin, ktorý sa spomína, ale nemyslíme si, že toto bude to jadro tej smernice ohľadne stíhania, trestného stíhania obchodu a pracujeme na jednom z ďalších veľkých projektov, ako riešiť na európskej uh, úrovni e, otázky internetového zločinu mnohé body, ktoré boli spomenuté, boli už spomenuté v predchádzajúcom bode e, diskusie o zneužívaní, sexuálnom zneužívaní detí. Stále nám chýbajú určité údaje. Nedávno sme sa kontaktovali s Eurostat Eurostatom, aby sme získali lepšiu štatistiku o tejto časti trestných činností. Všetci vieme, že toto je veľmi ťažké, ale dúfam, že všetci súhlasíte, že nie sme zase nemôžeme sa dostať do situácie, že by sme nerobili žiadnu legislatívu v tejto oblasti kvôli nedostatku údajov a plne zdieľame obavy členov parlamentu, že kampane o zvyšovaní povedomia sú dôležité. Toto netreba uvádzať do smernice o harmonizácii trestných otázok, ale je to niečo, čo treba robiť navyše k legislatíve, ktorá sa predkladá bola, to, bola tu skupina otázok ohľade výkladu konkrétnych článkov a prečo sme ponechali priestor členským štátom. Ja som si to poznamenal, ale prosím, nečakajte, že pôjdem do všetkých detajlov, napríklad ako článok 9 odsek 2 a článok 50 odsek 4. My si myslíme, že náš návrh odráža to, čo je realizovateľné v mnohých ohľadoch tohto návrhu by sme chceli zajsť ďalej, ale nedáva to zmysel, aby sme predkladali návrh, kde okamžite sa dostaneme do sporu s členskými štátmi, aby sme išli týmto smerom. Takže toto veľmi je na základe všetkých týchto stanovisk, ktorý, ktoré ponechajú nejakú, nejaký voľný priestor pre členské štáty. Jedna otázka, a síce my sme presunuli určité maximálne tresty z 12 eh, rokov na 10. Toto odráža alebo zohľadňuje odlišnú tradíciu a praktiky v našich členských štátoch, ktoré musíme zohľadniť. Zdá sa, že v niektorých členských krajinách trest vo výške 12 rokov je tak e, prí, príliš vysoký, že aj pre tento síce závaz, závažný zločin nikto e, nie je proti tomu. Aj v tom prípade by to nebolo priateľné. Takže my sme si mysleli, že musíme toto zohľadiť. Potom ďalšia otázka, ktorá bola spomenutá niekoľkými poslancami parlamentu a je to veľmi opodstatnená otázka. Všetko, čo sa týka povolení na pobyt, otázky azylov a tak ďalej, ja sa to už spomínal, my si myslíme, že toto musí spadať pod iné časti legislatívy, čo neznamená, že by sme chceli odložiť diskusiu o tejto veci. Napríklad chápem, že v jednej dôležitej smernici o práci je tu dôležitá informácia zo strany komisie a môže to byť dobrá príležitosť vydlaštiť cestu k legislatíve, budúcej legislatíve v týchto oblastiach. Komisia spustila alebo zahájila publikáciu náboru koordinátora pre obchod s ľuďmi. To reaguje na žiadosť parlamentu a členských krajín. Tento proces náboru potrvá zrejme niekoľko mesiacov, ale tento proces bol zahájený a je tu cieľ intenzifikovať prácu v tejto delikátnej oblasti, aby bola väčšia koordinácia vo vnútri EÚ aj na medzinárodnej úrovni. A ja dúfam, že toto bude tiež signál o tom, ako vážne berie EÚ tento konkrétny problém. Samozrejme, zdieľame názory, že riešenie tohto problému. Tuto hrajú mimovládne organizácie veľmi dôležitú úlohu a myslím, že sme to spomenuli niekde v našom návrhu článku 15 odsek 2. A taktiež veľmi zdieľame názor, že legislatíva je jedna vec, implementácia legislatívy je vec druhá. A nerobíme si žiadne ilúzie, nebolo by to prvýkrát, keď EÚ uzakoní niečo a potom sa nič e, nestane, alebo nestane sa toho dosť. E, implementácia bude veľmi dôležitá potom, ako bude táto smernica prijatá. A nie je to <clears throat> len otázka transpozície smernice členskými štátmi, ale aj otázka efektívnej implementácie. Ale toto presne je jeden z dôvodov, prečo by sme v tejto fáze to nemali preháňať v tom zmysle, že by sme nemali akceptovateľnosť zo strany členských krajín, vlád, administratív a širokej verejnosti, kde toto je otázka, kde môžete vy e, značne prispieť, ale napokon nie to skutočne, e, to sú štátne, trestné a ďalšie pracovné orgány, ktoré budú zodpovedné za implementáciu týchto otázok. Ďakujem pekne. Uh, got... Ďakujem. Dostala som odkaz, že tlmočníci musia prerušiť svoju prácu teraz, takže mrzí ma to, ale samozrejme tie otázky, ktoré zostali nezodpovedané alebo nemohli byť e, zodpovedané podrobne, v tejto chvíli je tu možnosť, že môžete na ne odpovedať písomne, ak si tak želáte. A my máme dvo, dve spravodajkyne, ktoré by chceli komentovať stručne, ale bolo by povedané, že tlmočníci nemôžu pracovať. Otázka, či môžu tlmočníci zostať ešte 3 minúty. Aby sme mali trošku času na uh, ďalšiu reflexiu. Pani Het? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto rozpravu. Ja by som chcela iba povedať, e, že chcem upresniť niekoľko vecí. Hovorili sme o kriminalizácii tých osôb, e, ktoré využívajú služby nútených prostitútok. K tomu by som chcela povedať, že všetci tí, ktorí budú kriminalizovaní, to by mali byť všetci, ktorí využívajú tieto služby, nie len prostitúciu, ale aj napríklad to žobranie, čiže musí ísť aj o všetky ostatné služby. V tejto smernici ide o to, aby sme zlo vykorenili ako celok. Hovorili sme o tom, že musí vlastne zaniknúť alebo musí sa obmedziť dopyt po takýchto službách. Musíme o tom hovoriť, i keď sú to kontroverzné otázky. Všetkých 27 členských štátov sa musí spojiť, zlúčiť, aby bojovalo proti tomuto hroznému obchodovaniu s ľuďmi. Ja si myslím, že sa nám to podarí, pokiaľ budeme hovoriť o tejto smernici a teším sa na 18. jún. Pani Bauer, ďakujem veľmi pekne. Som si istá, že budeme mať dostatok príležitosti na diskusiu o tejto téme. Veľmi sa teším na ďalšiu rozpravu. Ďakujem pani Bauer, hovorí predsedajúca, odročujem túto schôdzu. Budeme pokračovať o tretej popoludne. Ďakujem kolegovia, prajem vám príjemný obed.